sì. Eh, bene, sì, se, se vogliamo iniziare, per favore, sedetevi. Ak dovolíte, mohli by sme začať. Poprosím, aby ste zaujali svoje miesta, pretože nemáme až toľko času. Aj keď troška meškáme, predsa len otváram schôdzu. Ak niekto nemá náhodou pozmeňujúce návrhy na programu, tak môžeme pokladať program za schválený a pristúpime hneď k bodu 1, prijat, teda, pardon, k bodu 2, oznámenie predsedy, predsedajúceho. Chcem povedať toto. 24. náš výbor bude zasadať a zvolíme si nové predsedníctvo podľa plánovaného postupu prostred funkčného obdobia. Budeme debatovať o arabskej jari. Teraz vlastne už keď uplynul ten rok, bude prítomný aj komisár File a aj generálny sekretár Zimov a potom aj predstaviteľ pre Južné Stredomorie a budeme mať prítomného aj amerického predstaviteľa pre demokratické zmeny v regióne. Ďalej, potom tu máme schválenie zapisnice zo schôdzi 17. novembra, 22. 23. novembra a 29. novembra. Takže ďakujem, môžeme pristúpiť ďalej. Bod 4. Uznesenie Európskeho parlamentu o Európskom integračnom procese Srbska. Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je 18.00 18. januára. A hneď dávam slovo pánovi spravodajcovi Jalko Kacinovi. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne a kolegovia, vážení predstavitelia komisie, excelencie, veľvyslanci. Rád by som poďakoval sekretariátu AFETu, politickým poradcom aj všetkým príslušným zložkám za pripravenie týchto podkladových materiálov. Pred rokom som pripravoval správu taktiež a hovorili sme o tom, že vlastne Srbsko stojí na významnej kryžovatke. Tento rok môžeme povedať, že všetci stojíme na významnej kryžovatke, a táto významná križovatka vlastne približuje Srbsko ku Európskej únii, pretože vlastne zrealizovalo všetky potrebné reformy a za to ďakujem Srbsku, ale chcel by som vládu Srbska povzbudiť, aby ešte pokračovala a urobila ešte viac pre skvalitnenie ekonomiky v záujme svojich obyvateľov. je dve osoby, ktoré vlastne boli hľadané e, ako vojnoví zločinci. Tieto osoby už sú v Hágu na súde, takže vlastne Srbsku ostávajú samozrejme ešte problémy hlavne v otázke Kosova. A je tam cítiť napätie medzi Belhradom a Prištinou. V Lani prebehol dialog medzi oboma stranami a obyvateľie na oboch stranách z toho samozrejme zaznamenali značný prospech. Aj tak sme však zaznamenali aj vlastne kolaps rokovaní a sú problémy napríklad e, aj ale tieto sa prekonávajú napríklad uznávanie diplomov e, e, univerzitných uznávanie rodných listov a tak ďalej. Aj sloboda pohybu sa vylepšila. Belehrad vlastne urobil všetko, čo je v jeho moci, aby odstránil barikády a umožnil aj voľný pohyb osôb, tovaru aj kapitálu medzi Srbskom a Kosovom. E, boli vyslovené dosť e, provokatívne názory o separovaní Kosova, ale treba k tomu ozaj rozumne pristupovať. A samozrejme, Srbsko si vyžaduje aj regionálnu spoluprácu, ak naozaj má nastať jeho pokrok smerom ku integrácii do EÚ. V roku 2004-2007 vlastne e, už tiež prebehli významné kroky. Aj predstaviteľia Vukovaru, aj Srebrenice sa vyjadrili, že majú záujem o toto smerovanie k mierovej ceste. Pokiaľ je o vzťahy k Bosne a Hercegovine, tieto vzťahy sa tiež môžu ešte upevniť tam je tiež treba, potreba, pardon, treba pomôcť, aby sa táto krajina, Bosna Hercegovina, mohla tiež uberať cestou smerujúcou k členstvu v EÚ. Vzťahy medzi Bosnou a Srbskom vlastne sú oblastiami, ktorým musíme venovať pozornosť spoločne. V Srbsku sme zaznamenali značný progres a Ehm, máme tam e, predstaviteľa pre ľudské práva, ktorý vykonáva veľmi dobrú prácu a organizácie občianskej spoločnosti sa posilnili. Sú tam ešte problémy, samozrejme, hlavne pokiaľ ide o aspekty právneho štátu a aj v otázke systémovej korupcie. Čiže musí existovať určitý zmysel pre zodpovednosť. A samozrejme je veľmi dôležité, aby prebehli reformy aj v súdnictve. Myslím si, že je na to potrebný čas a boj proti korupcii treba zintenzívniť. Práve v tejto oblasti je potrebná aj politická podpora srbská vláda, prirodzene, musí náležite reagovať na správy, ktoré dostáva z rady. Občania, Srbi teda, môžu teraz voľne cestovať v šengenskom priestore a ak chceme zabezpečiť dobrú budúcnosť pre Západný Balkán a Srbsko, mali by sme Srbsko podporiť Mali by sme podporovať mladé demokratické inštitúcie, boj proti organizovanému zločinu a proti korupcii v tejto krajine. A nakoniec to chcú vidieť aj občania tejto krajiny a určite to ocenia. Preto potrebujeme aj profesionálne, nezávislé médiá, aby dokázali nezávislo a objektívne informovať. Myslím, že by bolo lepšie, keby kapitoly 23 a 24, keby sa tieto otvorili. A musíme jasne vyjadriť, že Srbsko by malo mať teda štatút kandidáta kandidátskej krajiny, a by sa vlastne mohlo začať rokovať o pristúpení k EÚ čím skôr. Bude veľa závisieť od reforiem v Srbsku, ale samozrejme dôležité je zaistiť bezpečnosť a mier v krajine aj v regióne. Každý v Srbsku musí vlastne cítiť, že sú to ich ciele. Aj, aj vláda, aj opozícia, mimovládne organizácie a vlastne celá spoločnosť musí mať ten pocit. Vlastne budúcnosť živ- života v miery za to určite stojí. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a teraz e, si rád vypočujem vaše pripomienky. 18. január je ako lehota dosť skoro. Možno bolo dobre troška posunúť eh, tento termín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov. Áno, vychádzal som zo svojich poznámok na začiatku, ale myslím, že to je 31. január o 12.00 ten termín. Teraz by sme si vypočuli pána Kukana, ktorý prehovorí. Ďakujem za slovo, pán predseda. V prvom rade by som chcel povedať, že môžem svoje meno veľmi ľahko pridať k tomu, čo povedal práve Jelko Kacin. Tá, ten návrh správy, ktorý máme pred sebou, je veľmi dobre vyvážený dokument a chcem zaspravovať, zablahoželať teda spravodajcovi, pánovi Kacinovi. E, verím, že nakoniec príjmeme aj kvalitnú rezolúciu, ktorá Srbsku pomôže a pomôže aj nám. Srbsko naozaj je veľkou šancou, že bude znamenať veľký, veľký krok vpred v integračnom procese. A komisia hovorila o tom, že vlastne dá tejto krajine štatus kandidáta a verím, že Srbsko nepremárni túto príležitosť. Treba sa venovať aj politickej agende v Srbsku a máme eh, napríklad veľmi dôležitý moment eh, blížia sa v Srbsku voľby v tomto roku a to je tiež proces, ktorý je Rusko naviazaný na integráciu do EÚ. V uplynulom období sme zaznamenali veľmi pozitívny vývoj, napríklad spolupráca s ICTY, ale aj v iných oblastiach, treba v súdnictve alebo vo verejnej správe. Dôležitá bude aj stránka vzťahu ku Kosovu, Čiže sledujeme s pozornosťou dialog medzi Kosovom teda a Srbskom, ale myslím, že Srbsko pristupuje konštruktívne k týmto rokovaniam. A nestačí len mať dohody, ale treba ich aj implementovať. A Srbsko by práve v tomto procese malo zohrávať pozitívnu úlohu, aby aj v Kosove nastala normálna situácia, a toto by som chcel zvorazniť. Správa spomína aj situáciu menšín, im v Sanžaku a Preševe, ale aj vo Vojvodine. Je veľmi dôležité veľmi pozorne sledovať tieto otázky taktiež. Na záver môžem povedať, že sme videli naozaj, že Srbsko sa ozaj veľmi snaží, e, teda snažilo v Lani na, e, v tom, aby dosiahlo status kandidátskej krajiny a verím, že táto správa pomôže Srbsku aj ďalej sa zameriavať na cieľ, ktorý pred krajinou stojí. Ďakujem. Ďakujeme pánovi poslancovi Kukanovi. A teraz poprosím tieňových spravodajcov. Pán Šupfling ako prvý. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja by som tiež rád zablahoželal pánovi Kacinovi k výbornej správe. Je to ozaj veľmi e, dobre vyvážený, informatívny dokument. A skutočne môžeme povedať, že Srbsko zaznamenalo veľký pokrok a vieme, že aj Mladič, aj Hadžič boli zatknutí, čo je dôležité. A pokiaľ ide o ďalšie aspekty vývoja, ešte existujú určité ilúzie e, v Srbsku, pokiaľ ide o Kosovo a zdá sa, že dosť mnoho ľudí vlastne e, akoby poskytovalo vnútornú suverenitu Kosovu v rámci Srbska. Proste mnoho ľudí to ešte tak vníma v krajine, a, alebo nejaký zvláštny diplomatický status, že tam existuje, povedzme, v súvislosti s južnou časťou Kosova, ale toto sú iluzórne záležitosti. Toto sa určite z dlhodobého hľadiska akceptovať nedá súhlasíme, že vlastne, vlastne pokiaľ ide o aspekty e, v rezorte spravodlivosti a súdnictva, tam je to veľmi na dobrej ceste. Možno verejná správa nefunguje ešte úplne tak, ako by mala. A pokiaľ ide o hospodárskú situáciu, tá je veľmi vážna a vlastne je to vec, no, oblasť, ktorá taktiež prispieva k tomu, že je dosť veľa tých ľudí, ktorí vlastne zneužívajú aj bezvýzovú možnosť cestovania v rámci šengenskej oblasti. Samozrejme, Srbsko čaká budúcnosť v Európe, ale ešte treba splniť jednoznačne kodanské kritériá najprv. Tie sú tu veľmi relevantné a myslím si, že status kandidáta už do budúceho leta by sa dal dosiahnuť ale samozrejme v krajine ešte treba uskutočniť významné zmeny. Ďakujeme pánovi Šeplingovi. Teraz e, dávame slovo pani Kope. Text pána Kačena je veľmi dobre vyvážený, ale predstavuje dobrú základňu pre diskusiu. Áno, v Srbsku ešte stále sú výzvy, ktorým krajina čelí, a sú tam aj problémy, ktoré súvisia so stabilitou v celom regióne. Vieme, že komisia navrhla pre krajinu status kandidáta, ale rozhodnutie rady z decembra neprijalo tento návrh, pretože Nemecko malo výhrady. Vieme, že tá Srbsko zaznamenalo významné zmeny a vyvíja veľký, veľké úsilie. Nakoniec Mladiča aj Hadžiča odozdali do Hágu E, pracuje sa aj na zákone o reštitúciách a vieme, že Kosovo, Kosovo je jedným z problémov, ale nestačí tlačiť len na srbskú stranu a chceme sa vyvarovať situácia, ktorá by mohla v budúcnosti byť kontraproduktívna. Mm ešte stále nám ostáva dosť nezodpovedaných otázok. Predsa sú teda otvorené otázky. Ak táto krajina nezíska štatút kandidáta do marca, tak e, obyvateľia Srbska zrejme budú mať pocit, že ich úsilie je márne. A tento vývoj by spôsobil problémy, aspoň to tak vidím, pretože by e, mohol tento vývoj viesť možno až problematickej alebo destabilizujúcej situácii v regióne. Je to totiž širšia otázka, netýka sa len Srbska. Akákoľvek neochota voči Srbsku môže posilniť nacionalistické tendencie v regióne. Čiže nielen v Srbsku, ale v celom regióne. A sú tam vlastne aj odstredivé sily v tomto regióne, ktoré by eh, mohli začať byť aktivizované a to by mohlo byť negatívne voči EÚ. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, pani Koppa. Ďalší príspevok, dve minúty. Pani poslankyňa, pre všetkým šťastlivý nový rok. Chcem tiež poďakovať za túto veľmi vyváženú správu, ktorá na jednej strane oceňuje reformy, ktoré prebehli, jednak interné reformy, ale aj spolupráca so súdom ICTY. Aj, teda naozaj je tá správa dobre vyvážená. Chcem poukázať len na jednu vec. A zda by sme mohli byť troška kritickejší, pokiaľ ide o reformu súdnictva, konkrétne pokiaľ ide o aspekt týkajúci sa prokurátorov. A vlastne ukázalo sa, že pri hodnotení tam boli určité rozdiely a budem teraz citovať že spraviť Tento proces opätovného vymenovania je vlastne školským príkladom alebo učebnicovým príkladom E, proste nesprávnych prístupov v oblasti spravodlivosti. Konec citátu. Takže by sme mali e, ďalej e, skúmať túto vec, aby sme získali jasnú predstavu. A asi by bolo dobré opätovne sa tomu venovať. Proste a nespájať to so statusom kandidáta. Dôležitý je aspekt kredibility a preto by sme sa tejto téme mali venovať. A pokiaľ ide o status kandidátskej krajiny, vieme, že ešte stále je otvorená otázka s Kosovom, to sa musí priebežne tiež riešiť. Myslím si, že keď vlastne srbská vláda naozaj v plnej miere bude implementovať všetky dohody, ktoré boli prijaté, a to sa týka aj Kosova, tak e, tedy naozaj zaznamenáme skutočný pokrok. Takže vlastne treba kontrolovať, ako sa tieto aspekty plnia. Takže je tu niekoľko malých rozdielov, ale okrem toho teda v plnej miere tú uvedenú správu podporujeme. Ďakujem. Honorevole Brantner, passiamo ora agli altri colleghi. Eh, devo... Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr chcem zablahoželať nášmu kolegovi Kačinovi za jeho správu. Potom by som chcel povedať, že veľmi ľutujem tú skutočnosť, že v decembri rada odmietla štatút kandidáta. Myslím si, že je to zlý signál. Chápem, že niekoľko krajín je proti, ktoré možno veľmi rýchlo nedokázali si vyhodnotiť dôležitosť dohody z 2. decembra. Bol to týždeň potom. Možno, že sú krajiny, ktoré potrebujú viacej času, aby si uvedomili hodnotu 2. decembra a potom veľmi dúfam, že vo februári Rada ministrov a potom Európska rada v marci e, udelí tento štatút. E, o to viac, že po novom roku som videl prieskum verejnej mienky v Srbsku, kde 52 proti 28 je pomer tých, ktorí sú za integráciu a teda podporujú e, vstup. To je klíma, ktorá ale pre nich nie je veľmi e, povzbudivá pre vládu, ktorá túto otázku integrácie berie veľmi vážne. A vidíme, že Srby to berú veľmi vážne tento štatút, lebo po rozhodnutí rady z 9. decembra Božidar Džerič podal demisiu. Teda pre nich je to veľmi dôležité. Ďakujem. Grazie, onorevole, eh... Preda la parola all'onorevole... Ďakujem, pán Preda. Teraz pán Svoboda, 1,5 minúty. Ďakujem. Ja budem veľmi stručný. Domnievam sa, že tá správa je veľmi dobrá. Nebudem opakovať to, čo povedali predrečníci a je to veľmi významná správa. Práve v e, tomto čase treba vyslať jasný signál. E, chceme mať e, Srbsko ako kandidátsky štát a nejde len o Srbsko. Po pričlenení Chorvátska k EÚ, je dôležité vydať signál, že tým sa to nekončí a aj najväčší štát toho regiónu e, má právo stať sa súčasťou EÚ, ak splní podmienky. Bolo e, by katastrofálne, e, keby keby to, to váhanie z decembra e, napredovalo aj v februári, v marci a preto Európsky parlament musí vyslať silný signál a verím, že väčšina kolegov podporí vynikajúcu správu pána Kačina. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, dve minúty. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa za to, že som e, pricestoval, e, že som sa dostavil neskoro. Chcem sa poďakovať pánu Kačinovi za vynikajúcu e, správu. Ja som bol spravodajcom v prípade Čiernej hory, a takže mám určitú predstavu o tom, čo sa deje v Srbsku No, e, mnohí majú ten názor, že e, by e, mali byť posudzovaní ako neoddelený pár. Ja s tým nesúhlasím. Myslím, že každý z týchto štátov si zasluhuje osobité Eh, hodnotne. Myslím si, že Srbsko eh, už zaviedlo určité reformy, medzi iným aj ekonomickú reformu, ale mám eh, ešte isté pochybnosti týkajúce sa korupcie v privatizačnom procese. Dokonca v Londýne mi jeden z mojich voličov písal ohľadom pokriveného, pokrivené, pokrivených investícií do privatizačného procesu a jednoducho eh, zdá sa, že eh, sú tam akési trestnoprávne eh, prechmaty. Myslím, že treba zaviesť aj reformu súdneho systému. Je veľmi politovania hodné, že Srbsko zatiaľ nedosiahlo nedosiahlo úroveň kandidátskeho štátu a napriek tomu, že naplňajú podmienky ICTYA. Myslím si, že Čierna hora stále čaká na to, aby sa otvorili rokovania. Macedónsko to je úplne iný príbeh, ťaha sa to dlho. E, taký je trend, že z krajiny Západného Balkánu sa stanú kandidátskymi štátmi a akoby tým sa to skončilo. A to, a to nie je skutočne e, dobré musíme si uvedomiť, že práve e, tie vyhliadky členstva v EÚ, členstva v NATO, e, sú veľmi dôležitým stimulom pre všetky tieto krajiny. E, je to uistenie o stabilite, o budovaní demokracií a Kosovo samozrejme vytrča spomedzi radu, dá sa povedať Ehm, pán Cooper sa tomu venuje e, v rámci e, zadania Lady Ashtonovej, ale vieme, že Kosovo bude i naďalej veľkým prvkom nestability západn na Západnom Balkáne. Ďakujem, pán Tanok. Pán Weigl, 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať kolegovi Kačinovi za e, túto e, veľmi vyváženú správu. Srbsko je dôležitým štátom v regióne, ale nie je to jediným dôležitým štátom v regióne. E, ktoré, ktorý by sa rád e, našiel v EÚ. Srbsko napreduje e, v, v reformách, ale rozhodne nie sú ešte ukončené. Ide o celkovú modernizáciu Srbska. A Srbsko sa musí vymaniť z tých starých stereotypov. Srbsko skutočne si zasluhuje uznanie z hľadiska budovania dobrých susedských vzťahov, ale v každom prípade Srbsko musí prestať s nežiaducimi aktivitami mimo svojho územia. E, to znamená nezasahovať neoprávnenie, tak povediac, v záujme e, svojej etnickej skupiny. Ide, ide mi o Vojvodinu. Vojvodina dokázala, e, že je akýmsi priekopníkom aby sa pokročilo v rokovaniach, aby sa dali otvoriť slubne rokovania v súvisiace s Kosovom. Aj Srbsko preto musí niečo urobiť. 23. Eh, januára Srby eh, oslavujú nový rok a ja im teda prajem veľa šťastia v novom roku. Ďakujem pekne, pán Weigl. Ďakujem za slovo. Pán Belda. Pán Kačín, veľmi sa mi páčila vaša správa, ale mám tu niekoľko pripomienok. E, vypichnem niektoré body. E, bod 16 e, hovorí o, udalostiach v júli 2011, ako to bolo mediálne nezvládnuté ale podľa mojich informácií celkom to tak nebolo, ako vy to opisujete. To znamená, viacerí e, to podchytili. Išlo o senia Káforu a nata, ktoré boli odvysielané. Takže domnievam sa, že e, to slovné znenie bodu 16 zachádza priďaleko. Mali by ste to preformulovať. Bod 17. E, celkom správne to poukazujete na situáciu v Sanžaku. A ako aj e, poukazujete na iné regióny, ktoré majú národnostné menšiny. Je tu geopolitický faktor, ktorý treba mať na zreteli a ide o vplyv Turecka. To by ste tam mali zohľadniť ide o dosah Turecka na niektoré regióny Srbska a Srbsko musí skutočne koncipovať politiku rozvoja práve pre tie chudobné časti, kde, ktoré sú obsadené týmito národnostnými menšinami. Ďakujem, pán Balder. A teraz pani Pak. Ona je spravodajkyňou v prípade Bosnie a Hercegoviny. Ja chcem skutočne sa poďakovať a pochváliť pána Kačina za správu. Mám niekoľko ja chcem protirečiť pani Kopa. Ne, ne, neboli to e, Nemci, ktorí e, sa proti tomu postavili, ale boli to viaceré vlády, ktorí sa postavili proti, e, proti zmene, Srbs, zmene štatútu Srbska na kandidátsky štát. Z nemeckého hľadiska ten postoj bol pochopiteľný, pretože nemeckí a rakúsky e, vojaci na severe Kosova boli napadnutí a e, skutočne treba a treba e, skutočne preto venovať zvýšenú pozornosť a preto, preto aj takúto pozíciu majú štáty, ktorí tam vysielajú svojich ľudí. Tak ako povedal pán Svoboda a ďalší, bolo by dobre bolo, bolo by bývalo dobré Srbsku eh, udeliť tento štatút eh, kandidátskeho štátu a nehatiť túto cestu. No a keď treba skutočne eh, privítať dialog E, nejde len o to, aby sme konštatovali, že vítame dialog, ale ide o to, aby ten dialog bol implementovaný. Nikomu e, neprospejú e, tieto veci, keď sú len na papieri. Musia z toho byť činy po tretie, som veľmi e, e, rada tomu, že Srbsko odovzdalo svojich vojnových zločincov, ale toto bola podmienka nielen e, z hľadiska EÚ, ale išlo aj o to, ako sa Srbsko postaví k riešeniu porušovania ľudských práv. A posledný bod, ktorý mám na srdci vynimočne súhlasím s pánom Taniukom skutočne to, čo tú otázku, ktorú on dostal, e, tú otázku som už dostala ja mnohokrát. Skutočne išlo o avizovanie rôznych prechmatov v privatizačnom procese a korupciu. E, takže by bolo dobré, keby sa tam niečo zmenilo v tejto oblasti. Ďakujem pani Paka a teraz pán Gomez, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Domnievam sa, že je dôležité e, e, udeliť Srbsku štatút kandidátskeho štátu. Je to dôležité nielen pre Srbsko, ale pre celý región. Ale musíme žiadať e, konkrétnejší pokrok, napríklad aj v súvislosti so vzťahmi s Kosovom ja súhlasím vo veľkej miere so spravodajcom, ktorému mimochodom e, e, gratulujem k výbornej správe. Je to veľmi vyvážená správa. a sú v tej správe podchytené mnohé dôležité prvky regionálnej spolupráce. E, ja mám hlavne problém s plnením kodanských kritérií. Predovšetkým ma trápi absentujúca sloboda e, médií. Ďalej sú to vyhrážky e, novinárom. Čo sa týka stavu justičného systému, obdržala som veľmi detailnú, detailnú správu od Európskej asociácie e, sudcov a pracovníkov súdov, ktorí poukázali na vážne problémy Myslím si, že e, tie body 10 a 11 správy by mohli e, toto podchytiť e, trošku detálnejšie. A potom ďalším problémom je korupcia v procese privatizácie. No a ďalej systéme vzdelávania No a potom je to problém aj privatizácie a vlastne korupčné machinácie tých na najvyšších miestach. Ďakujem, pani Gomeš. A teraz pán Kovačev. Ďakujem pekne za slovo rovnako ako predrečníci. A ja chcem poďakovať pánu Kočinovi za jeho dobrú prácu a za odporúčanie smerom na komisiu, aby udelili e, e, Srbsku štatút kandidátskeho štátu a to, čo najskôr, najskôr to by vydalo veľmi silný e, signál Srbsko, aby napredovalo vo veľmi dôležitom reformnom procese v prospech vlastného ľudu aj pre súd, Srbsko prechádza problémami, ktoré sú typické pre ten región. Korupcia, organizovaný zločin, ale žiaľ vzhľadom na túto genézu mm, rôzne, rôzne zločinecké skupiny majú priamo svoje chápadlo na najvyššej úrovni e, v, v, rozhodujúcich zložkách a ďalej je tam problematika e, národnostných menšín. A to je problém nielen v Srbsku, ale v celom regióne. Má to politický, sociálny, ekonomický rozmer, rozmer aj štruktúrálny. Ide e, vlastne o to, aká je väzba Balkánu e, k kontinentálnej Európe. E, preto túto tému považujem za veľmi dôležité a, a Srbsko Srbsko musí prekonať tú paradigmu bývalej Juhoslávie a, a vlastne začať vnímať e, nový, nový svet uznávania národnostných menšín a prekonávať určité rozdiely, ktoré majú síce historické korene so svojimi susedmi e, bolo by dobre otvoriť archív e, bývalej, tá, bývalej tajnej služby za komunistov a bolo by bolo by dobre vlastne sa uzbaviť e, toho nánosu z bývalej komunistickej Juhoslavie. Ďakujem, pán Kovačev. A teraz... Hartelijk dank, voorzitter. Eh, Ďakujem, pán predseda. Tri krátke poznámky. Najskôr chcem zablahoželať spravodajcovi do správe. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby Srbsko išlo touto cestou Chcela by som začať nezávislosťou justície. Minulý rok bolo prepustených 100 súdcov a žiadame vysvetlenie. Myslím si, že musíme tomu venovať viac e, pozornosti v správe a zdôrazniť to, čo povedala komisia ohľadom článku 23 o základných právach. Je to veľmi dôležité. Niekoľko ďalších bodov LGBT pravidlá. Myslím si, že tu musíme riešiť ehm, širšie túto problematiku a potom situácia v Sanjak, kde hovoríme o rozvoji tomto regióne, kde je veľká nezamestnanosť v porovnaní so zvyškom Srbska a potom sloboda vierovýznania je dôležitý bod kritiky. Takže toto sú prvky, o ktorých by som chcela hovoriť so spravodajcom a predložím pozmenujúce návrhy v tomto smere. Ďakujem. Pani Boskot, a teraz na záver pán Peter Le, minúta a pol. Už som zapnutý? Dobre, už je to v poriadku. Chcem sa poďakovať kolegovi Kačinovi za správu, ktorá veľmi pravdivo odráža situáciu Srbsku eh, z hľadiska eh, uchádzania sa o štatút kandidátskeho štátu a skutočne už dozrel čas na to, aby sa stal kandidátským štátom a kríza v EÚ by nemala byť prekážkou, naopak eh, akýmsi popudom k posilneniu procesu členstva. Mám dve poznámky. Začnem Kosovom. Kosovom Kosovo je e, bodom, kde treba konať, kde treba motivovať. Samozrejme, tu potrebujeme v rámci kontinuálneho procesu sa dopracovať k výsledkom, e, vniesť do procesu dynamiku e, a musíme konštatovať, že v justičnom systéme došlo k mnohým pozitívnym zmenám, ale v každom prípade je dôležité, aby sme mali nezávislú justíciu, aby tá justícia e, e, skutočne e, konala nezávisle voči vlastným občanom aj cudzincom. Skutočne od marca by mali byť výsledky reformného procesu a mali by byť tie prekážky doteraz pretrvávajúce už odstranené. Ďakujem a teraz má slovo pán spravodajca na záverečný komentár pán Kalčín. Um, myslel som si, že by bolo dobré vypočuť si aj názor komisie predtým, ako budem reagovať, ak je tu nejaký názor. Áno, máte pravdu. Ak je tu niekto za komisiu, ktorý chce prehovoriť, pani Farom. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia sa pridáva v podstate ku všetkému, čo bolo povedané a veľmi víta návrh uznesenia a chce zablahoželať spravodajcovi. Táto správa je veľmi e, v súlade s obsahom stanoviska, ktoré sme zverejnili v októbri a zdieľame tú analýzu, ktorú sme dostali. Dúfame, že táto správa bude stimulom pre srbské orgány, aby pokračovali v reformách a tiež dúfame, že Srbsko dostane tento kandidátsky štatút čo najskôr, čo by bolo v súlade s našimi vlastnými odporúčaniami. Takže celkovo veľmi pozitívne nehodnotenie. Chcela by som len stručne reagovať na pripomienky pani Brandner, pokiaľ ide o justíciu, komisia úzko kontroluje situáciu justície v Srbsku. Plne si uvedomujeme e, správu, ktorá sa toho týkala. Nie je to správa delegácie komisie, ale nezávislých expertov. Súhlasíme s obavami, ktoré sú vyslovené v správe a odovzdali sme ich aj srbským orgánom a Stanovisko a celková analýza je skutočne založená na procese s dlhodobou perspektívou, teda celkovo ešte stále si myslíme, že tieto reformy sú veľmi dôležité a musia byť realizované v Srbsku. A tiež si ceníme tú skutočnosť, že Srbsko e, podniklo takéto široké reformy vo veľmi skorej fáze prístupu a približovania sa k EÚ vo fáze procesu oveľa skôr ako mnohí ostatní kandidáti. Takže celkovo podporujeme proces, ktorý samozrejme, čo samozrejme neznamená, že zatvárame oči pred nejakými nedostatkami a tie sa riešia veľmi presne so srbskými orgánmi, čiže chcela by som rozptýliť e, neporozumenie, to, to chápanie, že sú tu nejaké dvojité štandardy. Sú to veci, ktoré sledujeme veľmi pozorne. Ďakujem pekne. Mm, v poriadku, ďakujem pekne. A te, pani Farom, a na záver a pán spravodajca, pán Káčin. Ďakujem, pán predseda za vaše príspevky, za konštruktívne komentáre. Domnievam sa, že predložíte relevantné pozmenujúce návrhy, ktoré nám umožnia ich spojiť v kompromisoch, čím na jednej strane vytvoríme reálnejší a komplexnejší obraz pokroku Srbska a na druhej strane to bude stimul a motivácia pre srbské orgány, aby urobili maximum vo veľmi krátkom časovom období. Chcem pripomenúť len toľko, že sa zdá, že budeme hlasovať 1. marca, týždeň pred tým, ako Rada príjme veľmi dôležité rozhodnutie pre budúcnosť Srbska. Takže naše diskusie a návrhy môžu ovplyvniť pozitívny vývoj v krajine a znovu zdôrazňujem, že môžeme sa pokúsiť o maximum, ale srbská vláda a parlament musia priniesť výsledky a presvedčiť členské krajiny, aby im udelili, aby získali takýto štatút čo najskôr. Mnohé komentáre boli relevantné a ja budem pokračovať tam, kde skončila Európska komisia. Reforma justície je veľmi dôležitá a komplikovaná. Ale nemôže to byť nekonečný proces. Vyžaduje si veľa času, bude to dlhodobý proces, ale musíme veci napraviť čo najskôr boli tu nejaké zvláštne prístupy, ktoré sa musia čo najskôr prekonať, ale najlepším spôsobom, ako prekonať súčasný stav a vytvoriť alebo nastaviť ten správny smer a väčšiu dynamiku je otvoriť rokovania a otvoriť kapitolu 23 a 24. Dúfame, že toto bude možné a pôjde to potom rýchlejšie a hladšie. Čiže nielen, že som za to, aby Srbsko dostalo štatút, pre nich štatút veľa znamená. Ak chceme ale skutočný pokrok, vytvoriť kolaterálny prínos pre všetky susediace krajiny a širší región, musíme ich tlačiť dopredu a umožniť im začať rokovať. Toto by bolo najlepším prístupom. Niekoľko komentárov k Eulexu, ktoré ozneli, súhlasím, ale pripomínam, že správa o Kosove je témou, ktorá si vyžaduje diskusiu s Alexom nie v súvislosti so Srbskom. Srbskom musí spolupracovať s Alexom, to musíme zdôrazniť a rešpektovať. Na druhej strane, nedávne incidenty na severe Kosova um, naučili mnohé, všetky strany o mnohom, všetky tí, všetci tí partnery musia byť profesionálnejší, ale ich správa o týchto incidentoch, čo teda chýba, je veľmi ťažké zlepšiť, čo chyba na začiatku je veľmi ťažké zlepšiť na konci. Tu sú veľké emócie v médiách, v politike, na verejnosti a kolaterálne škody sú obrovské. Takže keď hovoríme o Srbsku, srbských orgánoch, tak chcem doplniť aj srbské médiá. Oni sú zodpovedné za vytváranie produktívnejšej, e, konštruktívnejšej atmosféry. Pán Tánok spomínal jeden z článkov, ktoré budú ťažké, 3, 5, 9, zneužívanie právomoci. Mnohé informácie, ktoré máme, hovoria, že to sa naozaj zneužilo a ľudia boli vo vezení veľmi dlho. To je nepriateľné, ale myslím si, že srbský partner chápe, o čom to je a že situácia sa zlepšuje. Takže na záver poviem, že čakám na vaše návrhy a čím skôr budeme všetky tieto návrhy mať, tak tým skôr sa pokúsime ich spojiť a dať vám viacej času na diskusiu o kompromisných návrhoch pred hlasovaním 1. marca, tak ako mm, teda je plán. Ďakujem za podporu a pochopenie. Ďakujem, pán Kačín. Pripomínam, že 31. január na poludnie je termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov. A budeme o nich diskutovať 29. februára, tak ako nám to spravodajca pripomenul. 1. marca sa hlasuje vo výbore a v pléne to bude v druhej eh, plenárke v marci. Teraz bod číslo 5 programu. Máme tu uznesenie e, správy o správe o pokroku Turecka v roku 2011. Je to prvá výmena názorov. Chcem požiadať spravodajkyňu, aby sa vrátila na svoje miesto, pretože je práve chcem udeliť slovo. Takže dáme jej čas, aby sa pripravila. A ak sú pripravení aj ostatní, dávame slovo pani Omen Reuten. Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že že kolegovia si povedia, aká výborná správa, e, ktorú som vypracovala s mojim týmom. Na základe e, správy o pokroku Európskej komisie a na základe širokej škály diskusií, ktoré som mala a mnohých návštev, ktoré boli realizované, vrátane e, výboru AFET. by som chcela predložiť vám dnes moju správu, môj návrh. Nechcela som byť len kritická, ale aj férová. Snažila som sa o vyrovnaný prístup e, k pokroku, ktoré Turecko urobilo v priebehu roku 2001 a zachovať si objektívnosť. Sú tam ale kritické body, ktoré um, majú moju pozornosť, ale aj pozitívny vývoj, čo sa musí takisto spomenúť. Pretože inak by ten obraz nebol komplexný. Priority, ktoré som si stanovila v tejto správe, sú následovné, pán predseda. Európska spolupráca s Tureckom znamená, keď sa pozriete na tento vývoj, že sme vzájomne jeden na druhom závislí, Európska únia a Turecko. A to by malo znamenať aj to, že je tu zaangažovanosť na oboch stranách preto súhlasím s názorom komisie a rady, že Turecko ako krajina zohráva veľmi dôležitú úlohu v našej spoločnej bezpečnosti, ale tiež v ich a našej prosperite. A v mojom uznesení hovorím, že je tu táto vzájomná závislosť medzi Tureckom a Európskou úniou, založená na potenciál hospodárskeho rastu Turecka, e, tureckej dôležitej úlohe v energetických dodávkach do EÚ a tiež je tu potenciál synergie medzi zahraničnou politikou EÚ a Turecka. Táto vzájomná závislosť, pán predseda, e, prináša pozitívne výsledky pre nás a pre Turecko. To znamená, že tu musí byť aj zaangažovanosť na oboch stranách. Mali by sme očakávať snahu ktorá bude vynaložená na oboch stranách. Začnem Tureckom. Keď sa pozrieme na špecifický pokrok, e, ktorý sa dosiahol v procese reforiem a na zlepšenie vzťahov so susedmi, pokiaľ ide o Európsku úniu a jednotlivé členské krajiny, musíme poskytnúť podporu e, novému programu komisie. Komisár Fule to spomínal, keď nám predložil svoju správu boli, musí sa tiež zdvojiť snaha, aby sa vytvorili podmienky dôležité pre otvorenie kapitoly, kapitol e, pre v rokovaní, čo je dôležité nielen pre Turecko, ale aj pre nás. V oblasti zahraničnej politiky a v boji proti terorizmu sa musí vyvinúť intenzívnejšia spolupráca, čím by sa zlepšili výsledky pre nás aj pre Turecko. Je tu veľa ďalších kľúčových bodov v mojej správe, hlavne sloboda prejavu, združovania. Mám veľké obavy, pán predsedy, predseda, ohľadom slobody tlače a slobody prejavu v Turecku. Uh, Zvlášť mám na, myslu, pra, na mysli právne sankcie pre e, novinárov, príliš vysoké pokuty pre médiá a webové stránky, ktoré boli zablokované. To nie je v poriadku, pán predseda. A tiež mám obavy ohľadom práva e, vlády zákona v Turecku alebo právneho štátu. Ľudia e, môžu byť uväznení bez toho, že by bol vykonaný e, súdny proces a vynesený rozsudok. V prípade novinárov a tiež e, súdny proces KCK. Takže diskutovali sme o tom v roku 2011 politický život v Turecku v oktobri došlo k veľkému konsenzu v Turecku, pokiaľ ide o potrebu novej ústavy. Táto nová ústava bude veľkým príspevkom e, v riešení mnohých problémov tureckej spoločnosti. A dovolte mi znovu zopakovať, pán predseda, že krajina samotná potrebuje tieto reformy. Nemali by to urobiť len pre EÚ, ale pre seba, ak chcú byť prosperujúcou spoločnosťou. V mojom uznesení, pán predseda, vyjadrujem aj svoju plnú podporu pre proces, ktorý by mal vied, viesť k novej civilnej alebo občianskej ústave. K ústave, ktorá bude demokraciou, právnym štátom, základnými právami, slobodami a ktorá bude symbolom pluralizmu a zaangažovanosti tureckej spoločnosti a bude pokrokom oproti súčasnému stavu. Myslím si, že je to veľmi závažné eh, alebo dôležité pre všetky politické strany a pre občianskú spoločnosť, aby bola eh, úzkou súčasťou tohto procesu. A myslím si, že všetci potrebujeme opatrne eh, toto analyzovať a analyzovať aj výsledky tohto procesu. Sústrediť sa na slobodu vierovýznania, k tomu som už niečo povedala. V roku 2011 sa prijala nová legislatíva, to je dôležitý krok vpred, ale nie je to jediný krok. Aj na lokálnej úrovni sú prekážky v slobode pokiaľ ide o slobodu vierovýznania rôznych um, náboženských komunít. A teda sloboda vierovýznania si vyžaduje reformy. Ďalší bod, a je to aj v správe komisie, konzistentne uvedené, je pozícia žien v Turecku. Vítame skutočnosť, že Rada Európy e, v oblasti práv žien podpísala konvent, že sa podpísal teda takýto dohovor e, s Tureckom, ale ešte veľa práce sa musí urobiť. Podľa mňa je teda veľmi dôležité, aby sa nielen schvalovala legislatíva, ale aby sa menila mentalita ľudí, aby pozícia žien bola naďalej prioritou pre tureckú vládu. Ako vždy, Pán predseda, som veľmi kritická ohľadom dodatkového protokolu k dohovoru z Ankary. Ten sa musí implementovať. K Cypru teraz, pán predseda. Podporujeme rokovania o zjednotení Cypru. A vlastne, pokiaľ ide o túto tému, tak sme vo významnej fáze procesu a chceli by sme vyzvať všetky zúčastnené strany, aby konštruktívne prispeli k tomuto procesu. Teraz sa nezameriavajme na problémy, ale radšej hľadajme spoločne riešenia. V podstate naozaj každý deň sa objavuje kurdská otázka, pán predseda. Myslím si, že Turecko musí systematickejšie hľadať politické riešenie kurdskej otázky a preto mám tiež pocit, že vlastne e, všetci, e, aj politické strany, aj vláda, aj opozícia by mali prispieť. Ale aj poslanci, aj samotní predstaviteľe kurdskej menšiny. Ďalej je tu dôležitý aspekt víz. Treba zabezpečiť, aby podnikatelia, študenti a predstavitelia občianskej spoločnosti mali ľahší prístup do EÚ. Podporujem teda úsilie komisie ohľadne vízového kódu v tejto oblasti. Pokiaľ ide o readmisiu, tak táto musí byť pred, predmetom oficiálnej dohody a túto potom treba v praxi presadzovať. Čiže je to úzká súvislosť s otázkou víz. Ďakujem pekne a rada si vypočujem reakcie. Ďakujem pekne pani spravodajkyni. Teraz máme k dispozícii no, a, 25 prihlásených plus komisia, ale žiaľ musím byť teda dosť prísny, pokiaľ ide o rečnícky čas. Dohodli sme sa, že tieňoví spravdajcovia budú mať 3 minúty a ostatní rečníci 1,5 každý. Pani Flautan, vedúca delegácie za eh, delegácie. Ďakujem pekne, pani Omen Reuter. Myslím, že ste vypracovali návrh správy, ktorý je vhodne umiestnený do tejto eh, etapy našej spolupráce s, Tursk- s Tureckom sme navzájom závislí a potom ste zdôraznili tú skutočnosť, že Európska únia, ktorá v tomto čase v kontexte arabskej jary a revolúcie by mala byť motorom podpory reforiem v Turecku, um, prakticky uh, v týchto rokovaniach už nemôže zohrávať túto úlohu motora a tento a takýto všeobecný prístup e, podporujem. V správe podľa mňa musíme jasne citovať e, antiteroristickú legislatívu. To je základ pre všetkých, ktorí sú nositeľmi kritiky uh, a ktorí sú dnes vo väzení. A myslím si, že z toho treba vyvodiť dôsledky, keď hovoríme o tejto žiadosti členských krajín EÚ, aby sa viac spolupracovalo v, tomto, e, v tejto oblasti. Áno, musí tu byť takáto legislatíva, ktorá sa musí objasniť, pretože dnes e, táto definícia je veľmi vágná a sudcovia ju e, naozaj zneužívajú Myslím si, že k policajným praktikám by sme tiež, tak ako Európska komisia, mohli žiadať nezávislé mechanizmy kontroly pre sťažnosti a e, skúmania, pretože sa e, dochádza k zneužívaniu právomoci policie. Tá by mala byť kontrolovaná demokraticky. Nie som si istá, že je potrebné znovu hovoriť o deklaráciách, ktoré boli urobené zo strany tureckej vlády, e, perspektíva cyperského predsedníctva. Nedav, nelejme olej do ohňa v tejto retorike. E, aj my máme takéhoto mm, prezidenta, ktorý toto zneužíva, túto tému. My nemôžeme ďalej dramatizovať e, túto vec Tiež by sme, pokiaľ ide o migráciu, ísť ďalej, pretože sa mi zdá, že návrh otvoreného dialógu pani Malstrom je dynamickejší ako to, čo my hovoríme v našom texte a ja by som navrhla pozmenujúci návrh, aby sme nežiadali od Turecka, aby podpísalo túto dohodu o prijatí, ale naozaj som v menšine, takže Kolegovia, prečítajte si to predtým, ako požiadame Turecko, aby toto podpísalo. A na záver poviem, že Turecko je pre niektoré stredomorské krajiny mm, nie modelom. Nikto nechce takýto model model kopírovať alebo zdroj inšpirácie a spolupráca, ktorá bude intenzívnejšia hlavne v zahraničnej politike a v susedstve, to by sme mohli s Tureckom rozvíjať. Tieto politické prekážky sa musia odstrániť, aby Európa samotná mohla v tomto regióne sveta využiť svoju kapacitu rozvoja politických a demokratických reforiem. Ďakujem pekne, pani Flotr. Pán Obiol, 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Všeobecný prístup ku návrhu tejto správy je pozitívny. Je to dobrý základ na diskusiu, pretože nakoniec, o čo sa snažíme, ide o to, aby sme povzbudili e, ku pozitívnym dôsledkom aj v rámci negociačného procesu medzi EÚ a Tureckom. A ešte všeobecnejšie, pokiaľ ide o prepojenie a vzájomnú závislosť medzi EÚ a Tureckom, tak to tiež zohráva svoju úlohu. Do veľkej miery zdieľam to, čo povedala pani Riaumen Mojten. Chcem poukázať na tri dôležité aspekty. Poprvé, to sa vlastne už spomínalo, a týka sa to nadmerné využitie a až zneužívanie proti teroristického zákona a zákona e, o boji proti zločinu pri obmedzovaní slobody a má to aj dopad na politický život krajiny. Pred troma dňami vedúci predstaviteľ hlavnej opozičnej strany, pán Kelik Talagru, sa stal obeťou určitého súdneho vyšetrovania, ktoré vlastne ohraduje aj jeho imunitu v národnom zhromaždení. A toto je práve jednoznačný symptóm tej situácie, ktorá by Turecko mohla vlastne voviesť do špirály, kedy sa politika stane nástrojom v rukách súdnictva a súdnictvo sa stane viac politickým a to by mohlo mať pre krajinu veľmi negatívne dôsledky. Preto zdôrazňujeme význam našej požiadavky, aby v procese dialógu a pri e, dohodne o novej ústave krajiny, aby v tomto bolo veľmi jasne vyjadrené, že tu dochádza k delbe moci. A to je vec veľmi základná, základného významu. Pokiaľ ide o ďalší významný aspekt, bilaterálne vzťahy medzi EÚ a Tureckom vlastne zažívame obdobie, kedy dochádza k dramatickým zmenám v arabskom svete a Turecko slúži ako určitá inšpita, inšpirácia aj pre reformy a preto je dôležité práve dbať na delbu moci v krajine a potom tento zdroj inšpirácie by sa mohol stať realitou. A toto chceme podporiť. Ako tretí aspekt chcem poukázať na to, že treba podporiť pozitívnu agendu, ktorú sleduje aj komisia. Čiže nejde tu len o pokračovanie negociačného procesu, ale treba vytvoriť e, možnosť vytvorenia lepších bilaterálnych aj multilaterálnych vzťahov. A to chceme podporiť. Ďakujem, pán Biels. Slovo má pán Lambsdorff. Chcem sa poďakovať za vynikajúcu prácu, ktorú ste odviedli. Bolo by dobré e, skutočne sa pozrieť na túto správu v tom širšom kontexte. E, my sme videli, že v správe komisie o dosiahnutom pokroku e, boli veľmi kritické vyjadrenia e, celkový postoj e, tureckého obyvateľstva smerom na EÚ nie je nejaký vydarený a aj v opačnom pare nevládne nadšenie. Zdá sa, že vzťah EÚ a Turecko sú v ťažkej fáze. Mnohí hovoria, že v slepej uličke. Myslím si, že E, turecko-európske vzťahy e, sú ťažiskové, preto tieto vzťahy potrebujú a zasluhujú nový impuls. E, skutočne pravda je to, že proces pristupovania sa nesmie obmedziť len na technické oblasti. Potrebujeme pozitívnu agendu vo vzťahoch EÚ e a Turecka, preto naša politická skupina bola na jeseň v Turecku. Hovorili sme so zastupcami občianskej spoločnosti. Aby sme skutočne naštartovali takú pozitívnu agendu, musíme to rozbehnúť na novo, e, tú agendu. A všetci si uvedomujem, že rok 2012 je veľmi ťažký. E, vo Francúzsku máme voľby. Vieme, že vo francúzskom parlamente bol schválený zákon, ktorý eh, podľa môjho názoru a názoru mnohých eh, kolegov v mojej politickej skupine považujeme e, tento zákon za veľmi e, škodlivý pre vzťahy smerom na Turecko. Takisto budú voľby e, na Cypre. No a myslím si, že treba sa k tomu stavať veľmi zodpovedne. Čo sa týka tej správy, tá, ten, tá, to hlavné posolstvo, pozitívna agenda, to považujeme za veľmi dobré. Potom jedna vec, ktorú by bolo treba korigovať, ale samozrejme musíme o tom diskutovať. Dynamika ekonomiky Turecka je veľmi dobrá, ale čo sa sa týka štruktúry, e, je to slabé. A čo sa týka HDP v prepočte, v prepočte na obyvateľa, je to e, v rebríčku medzi Lotiskom a Rumunskom. Nemusíme si e, nasadzovať ružové okuliare a nesmieme si ich nasadzovať, pretože majú ekonomické problémy. Po druhé, čo sa týka slobody prejavu, eh, slobody médií, považujeme situáciu v Turecku v týchto oblastiach za veľmi ťaživú. Treba tomu venovať pozornosť. V decembri eh, skutočne sa ocitli viacerí novinári eh, v žalári a jednoducho toto sa zneužívajú protiteroristické e, zákony e, tak, že sa potiera sloboda média, vyjadrovania. Treba zvažovať liberalizáciu vízovej politiky, treba sa venovať regionálnym témam, treba pokročiť v colnej únii, e, v rámci nášho rokovania s tretími štátmi musíme zohľadňovať v väčšej miere aj záujmy Turecka. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne pánovi Lamzarfovi. Pán Salavrakos, nech sa páči. Odišiel, tak teda poprosím ďalších rečníkov. Teraz už 1,5 minúty každý, respektíve koordinátory 2 minúty. A no, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán rečník. Návrh uznesenia, e, ktorý bol predložený, je ozaj dobre vyvážený a vďaka tomu vidíme aj to, veci z jednej aj z druhej strany. Aj tie citlivé otázky. Napríklad sa hovorilo o tom, že sa nepodarilo jeden významný protokol e, zrealizovať e, praxi. Ale chcem sa zamerať hlavne na tri body, ktoré pokladám za dôležité. A hovoríme tu o krajine, kde vlastne e, objem obchodu je značne vysoký a tomto musíme venovať pozornosť. A pán Lambsdorff, keď o tomto hovoril, vlastne sa zmenil aj o tejto otázke. Turecko je dôležité ako energetický koridor pre oblasť Kaukazu a tak ďalej. A pán Obios spomínal aj otázky arabskej jary. A Myslím, že je dôležité taktiež zdôrazniť potrebu politického dialogu s Tureckom, aby sme dokázali správne upriamiť e, svoje aktivity. Čiže otázka je, ale aký je dopad na verejnú mienku, keď je danú situáciu. Vlastne prieskumy verejnej mienky poukazujú na stratu podpory verejnosti pre členstvo v EÚ. Čiže toto by sme tiež mali zapracovať do analýzy a celkového obrazu. Ďakujem. Ďakujeme, pán Salafranka. Teraz pán Tanok. Ďakujem za slovo a tým chcem zablahoželať mene našej skupiny pani spravodajkyni a Turecko je vo východnom stredomorí ozaj významnou silou a pokiaľ ide o určité zmeny, nedávne zmeny v zahraničnej politike aj v súvislosti s euroatlantickou orientáciou, priamo konkrétne smerom na Irán, e, v súvislosti s sankciami, o ktorých sa hovorí v rámci OSN e, vo veci alebo v súvislosti e, s jadrovým rozvojom, s rozvojom jadrových technológií v Iráne a potom aj ohľadne situácie v Gaze. E, je tu teda zaujímavé sledovať stanovisko Turecka a pokiaľ ide o e, problémy so schválením protokolu, ktorý by umožnil cyperským lodiam taktiež kotviť e, v tureckých kotvištiach. Proste toto je negatívny aspekt a celkovo E, napríklad e, e, sú problémy s vrátením oblasti Famagusta do cyperskej jej jurisdikcie. Takže hovorí sa tu na druhej strane o tom, že Turecko teda kandiduje, alebo má záujem stať sa kandidátom a vieme nakoniec, že aj Arménsko sa tu spomína vlastne v súvislosti s, bloká, s blokádou. A, a toto značne e, negatívne dopadá na Arménsko. A chcem práve poukázať na bod 31 a myslím, že toto uzavretie hraníc je jednostranná záležitosť zo strany Turecka podľa mňa a vlastne len Turecko to teda môže zrušiť vychádzajúc aj z informácií kurdských skupín, ktoré žijú v Londýne, e, tak hovoria o používaní chemických zbraní proti bojovníkom, partizánom e, PKK. Okrem toho e, sa pokladá za trestný čin, teda ide o kriminalizáciu zmienok o tom, že arménska genocida, genocida voči Arménom v Turecku, teda že toto je trestný čin, pokiaľ sa tom tak hovorí ako k genocíde. Takže myslím, že je tu čo riešiť. Ďakujem. Ďakujeme pánovi Tánokovi. A teraz dve minúty pán Salvrakos. Ďakujem za slovo. Osobne si myslím, že svet bez Turecka existovať nemôže. Ale je dôležité uvedomiť si, že ani Turecko nemôže žiť bez ostatného sveta. A to by bolo dobre Turecku niekedy pripomenúť, pretože táto krajina sa niekedy správa tak, ktorá sa ako sa zdá proste by nerešpektovala alebo nemala dosť úcty voči ostatným krajinám. Navrhovaná rezolúcia, ktorú prednesla pani spravodajkyňa, tak je to naozaj veľmi vyvážený text. Myslím, že veľmi dôležité na úvod tieto veci spomenúť, čo som povedal, pretože Turecko E, vlastne je spomínané temer sústavne e, v súvislosti s niektorými otázkami, ktoré sa stále a znova a znova objavujú a vracajú, napríklad cyperský problém. Žiadna veľká krajina nemá právo správať sa týmto spôsobom. Text, myslím, veľmi dobre hovorí aj o otázkach migrácie a o dobrých susedských vzťahoch s Gréckom. A toto treba zdôrazniť. Pred niekoľkými dňami pán Žilmes, bývalý premiér Turecka, vyhlásil, kde hovoril o fungovaní tureckých tajných služieb v Grécku A vlastne tieto služby spôsobili viacero požiarov v čase, keď eh, tureckú vládu viedol pán Sila. Čiže tieto veci sa spomínajú v materiáli tiež eh, veľmi dobre. Myslím, že materiál obsahuje ozaj mnoho podnetov na zamyslenie aj pre Turecko. Rád by som videl, aby sa Turecko naložite teda aj správalo. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Musím povedať, že text, ktorý sme dostali, je dobre formulovaný, vyvážený a je to lepší text ako text z minulého roku. Chcel by som hovoriť o cyperskom probléme. Myslím si, že Turecko by mohlo prispieť k, k riešeniu cyperského problému, keď vydá Famagusa, tak ako to bolo povedané v texte. Potom Turecko musí skončiť s kolonizáciou e, severnej časti ostrova, ktorá mení jeho demografiu. Bol tu návrh pána Svobodu v tomto zmysle a bolo to dvakrát schválené v plenárke. Takže myslím si, že je dôležité zdôrazniť problém kolonizácie, čo v uznesení je kľúčové pre vyriešenie problému Cypru. Pretože ak tento fenomén bude pokračovať, ak demografická rovnováha bude porušená v severnej časti Cypru, tak budú veľmi ťažké vyriešiť cyperský problém. Ďalší problém je stiahnutie okupačných síl. To je nevyhnutné, potrebné a musí sa to urobiť čo najskôr, ak to bude možné hneď. Zrušil sa v angličtine termín immediately, mali by sme ho tam nechať. Potom všetky tie hrozby vyjadrené Tureckom voči Cyperskej republike počas letných mesiacov. Žiaľ, nie je to citované v texte. Ďakujem, pán predseda. Honorevole Peterle, un minúte medzi. Ďakujem. Teraz pán Peterle, pol minúty. Ďakujem za slovo. S potešením konštatujem, že naša kolegyňa Omen Reuten e, e, formulovala správu kritickú a objektívnu a konštatovala, že keby tá vzájomná závislosť EÚ a Turecka, o ktorej neustále hovoríme, aby sa to konečne aj odrazilo v kvalite politických rokovaní medzi EÚ a Tureckom. Ja vítam pozitívnu agendu Európskej komisie, ale e, prajem si, aby e, skutočne sa dosiahol nejaký pokrok a odstranili sa tie prekážky, ktoré pretrvávajú v rokovaní e, je potešujúce, že spravodajkynia venovala toľko pozornosti ústavným zmenám. Je to veľmi dôležité pre Turecko. A je to aj, dôleži- je to aj dôležité z hľadiska riešenia kurdskej problematiky e, pokiaľ sa e, e, dojde k úprave ústavy, tak všetko sa dostane do nového kontextu. Ďalej považujem za veľmi dôležité to, aby Turecko e, e, skutočne priznalo e, náležitý význam regiónu s, pre, s prevažne kurdským obyvateľstvom, ale tuto stále prekry, pokrivkáva, treba situáciu zlepšiť zlepšiť treba situáciu aj v justičnom systéme. Sú prieťahy v súdnych procesoch a a, a vlastne musí e, byť transparentnejší proces e, jednak zadržania a aj proces e, väzby. No a treba plniť podmienky, ktoré sú medzinárodne uznavené. Ďakujem. Teraz pán, pán Šake, 1,5 minúty. Ďakujem. Ja budem stručná. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za e, e, dobrú správu, e, ktorá predstavuje dobré východisko pre vzťahy EÚ a Turecka, ale turecké príslovie hovorí, že dobrí priatelia si musia vedieť, povedať aj pravdu do očí. Sú určité pochybnosti o dodržiavaní základných ľudských práv, problémy so slobodou prejavu a e, sú tam e, problémy napríklad aj týkajúce sa internetu a takisto máme určité e, výhrady aj voči súdnym procesom a súdnym prieťahom. Treba skutočne formulovať všetky body v tej správe tak, aby neboli kontradiktorné. Chcela by som poukázať na tri protirečenia. Na jednej strane sa hovorí o nedostatočnej diverzite politických strán, pretože tam je 10-percentná prahová hodnota pre vstup prístup do eh, parlamentu ďalej. Je tu aj eh, eh, spochybnená otázka pluralizmu alebo malý, malý tlak na pluralizmus. No a my vieme, že sa hovorí o terorizme a zároveň sa hovorí o presadzovaní protiteroristických práv. No a ďalšie protirečenie sa hovorí o tom, že Turecko by mohlo predstavovať potenciálny vzor demokracie v tom regióne a na druhej strane eh, spochybňujeme dodržiavanie niektorých demokratických princípov. Treba skutočne vyzdvihnúť základy demokratického systému. To je právny štát, dobre riadenie správa a mať záruky a poistky, ktoré, ktoré eh, je, sú potrebné a považujeme za dôležité hodnoty, ktoré by mali byť presadzované aj v Turecku. Ďakujem pekne. A teraz pán Dženako, 1,5 minúty. Chcela by som poďakovať pani Omen za jej správu, pretože už niekoľko rokov opisuje veľmi objektívne tureckú situáciu. Mám nasledujúce postrehy. Vnútorne Turecko napreduje v ústavných princípoch, zákonoch o nadáciách a podobne. Vo vonkajšej politike alebo v zahraničnej politike sa situácia zhoršuje z roka na rok. Nie je tam žiadny pokrok. Postoj Turecka k Izraelu, reakcia proti arménskej genocíde e, uznávanej OSN. Nemci si priznali svoju minulosť e, napríklad a hovorí sa, o ich um, národnom poučení. Neviem, prečo by to Turci nemohli urobiť tiež a nemôžu priznať genocídu, ktorý, ktorú spáchali ich predkovia. Tu sa ukazuje, že ich postoj je ďaleko od európskeho. Riešenie problémov diplomatickou cestou nie je možné. A v ich správe uh, v tejto správe sa tiež citujú turecké hrozby proti Cypru, nelegálne prelety nad gréckým územím. Podľa mňa to sa nedá zhrnúť do jednej vety. Turecko sa chce stať členským e, štátom EÚ bez toho, že uznáva jeden z členských e, štátov. Uznanie Cypru, e, reakcia počas cyperského predsedníctva. Myslím si, že cyperské predsedníctvo bude problematické. Prečo? Lebo Turecko to nechce? Tak tu treba upresniť našu pozíciu. Buď sú, chcú Turci vstúpiť a rešpektovať pravidlá, alebo nechcú vstúpiť do EÚ. Ďakujem, pán predseda. Ja nesúhlasím s pani Janaku. Ani v, vo vnútornej politike Turecko neurobilo, čo malo Myslím si, že Turecko musí rozhodnúť, ako sa chce orientovať, ak ho zaujíma Európska únia, ak chce byť modelom pre svet, pre arabský svet. Zdá sa, že Turecko nie je na dobrej ceste. prenasledovanie opozície, stovka novinárov v väzeniach a ďalšie skutočnosti, ktoré nemôžem všetky ocitovať, ukazujú, že Erdoganová vláda má dvojaký e, prístup. Aj táto vláda je pritom podporovaná e, Európou. To znamená, že zákon o návrate e, majetku menšín týmto menšinám je mŕtvy. Nič sa neurobilo, aby sa to implementovalo. I Erdogan a jeho vláda neurobilo nič, aby implementovali tieto zákony. Správa o Reuten je výborný základ na diskusiu, ale všetky tieto otázky treba adresovať e, Erdoganovi a Turecku. Nemáme na ne zatiaľ odpovede. Ďakujem, pán Dav, minúta a pol. Uh, uh, pán predsedajúci, domnievam sa, že sa nachádzame v prvom roku kedy e, vlastne nedochádza k, e, k explicitnému vyjadreniu v prospech e, členstva Turecka. Ale pozitívne sa vyjadrujeme len k pozitívnej agende komisia v tejto veci ak si to e, e, uvedomíme a vezmeme za svoje, tak musíme e, kritickejšie sa stavať k tejto pozitívnej agende komisie. Musíme skutočne si poližať, položiť otázku, či to predstavuje akúsi, akúsi náhradu potenciálneho členstva. A ak to tak je, tak musíme sa uistiť o tom, že tá agenda má všetky prvky, aby bola životaschopná, aby e, dokázala obstáť, aby zabezpečila e, strategické e, E, strategický vývoj vzťahov EÚ a Turecka. Asi také je snaženie tejto agendy, ale e, musí byť preciznejšia a určite musíme, musí mať pregnatnejšie formulovaný rozmer e, bezpečnosti a obrany. Ďakujem. Teraz pán, Ka, Ka, pán Kasulidas tu nie je. Takže pán Mare. Ďakujem pekne. Ja využijem tú minútu aj pol na to, aby som nastolil otázky, Otázky, ktoré by mohli rozprúdiť živšiu diskusiu ohľadom eh, správy eh, pani Omen Reuten tie otázky, e, ktoré stoli nie sú ani adresované tureckým partnerom, ale skôr sú, e, sú nasmerované dovnútra, dovnútra EÚ. Trošku nás trápi slabý e, pokrok dosiahnutý v Turecku, ale položme si otázku, čo vlastne čakáme od Turecka. Všetci partneri v rámci eh, strán moslimského eh, bratstva, ktoré sa tak aktivizovali v rámci arabskej jary. Ale musíme si uvedomiť, že eh, tie popredné strany sú vlastne na, v Turecku sú naklonené tomu, čo poznáme u nás ako EPP. Na jednej strane máme ašpirácie Turecka stať sa súčasťou EÚ, pričom e, e, vnútorne e, je to veľmi kontradiktorné. Turecko rozpracová geopolitickú líniu, ktorá je akousi alternatívou k proeurópskej línii. Je to akási, akási pseudo, pseudo-otomanská e, línia a zdá sa, že je to alternatíva k multilaterálnej vízii. A musíme si to e, uvedomiť, postaviť sa k tomu z oči e, v oči. E, ak, to, skutočne, ak na to nebudeme nahliadať reálnymi očami, tak zavádzame seba, zavádzame Turecko. No samozrejme je tu ešte otázka Cypru. Ďakujem. Pán Howitt, ako spoločný tieňový spravodajca ja skutočne e, prajem, e, e, prajem pani Ojmem veľa úspechov a budem sledovať dianie. Myslím si, že súhlasím s pánom Dafom a mali by sme venovať práve týmto parametrom väčšiu pozornosť. Vy ste povedali, že vlastne absentuje tam, ten, e, tam zmienka o, o, o členstve, ale e, že sa hovorí o pozitívnej agende. E, poukázali ste, ukaz, ukázali ste potrebu vlastne uzavrieť kapitolu 23. Ja by som bol rád, keď sa tak urobilo aj vo viacerých iných kapitolách. No a mm, ja skutočne sa veľmi zasadzujem aj o zlepšenie v tej justičnej oblasti. Je dôležité mať správu veľmi vyvaženú. V bode 6 hovorí o, o zmene, v zmenách v tej ústavnej oblasti. Treba skutočne e, vyzdvihnúť konštruktívnu úlohu, ktorú zohralo Turecko smerom na Sýriu a v širšom kontexte e, v súvislosti s arabskou jarou Ehm, takisto e, treba venovať pozornosť lídrovi strany CHP e, a to je teda ehm, predstaviteľ hlavnej opozičnej e, strany, ktorý sa nachádza v stave ohrozenia a pritom je to ehm, strana a teda osoba, ktorá nie je veľmi konfrontačná a toto si zasúje našu pozornosť. Ďakujem. Teraz pán Van Bálen. Jedna minúta. Ďakujem. Ja si e, myslím, e, e, že treba pozerať na vzťahy smerom na Turecko z podnikateľská hľadiska. To je náhľad, ktorý prezentoval pán Lambsdorff Myslím si, že e, si treba uvedomiť, že kodanské e, kritéria sú relevantné a musia byť plnené. Veľmi dôležité sú vzťahy EÚ-Turecko pre obidve strany, ale spolupráca je niečo iné ako členstvo EÚ. Pre mňa e, náboženská otázka nezohráva úlohu. V väčšina Turkov sú teda Mm, vyznávajú islám a to je realita. Keď sa pozrieme do oblasti zahraničnej politiky, opieram sa o fakty, smerom na Izrael a Irán, tam, tam to je skutočne tak, že e, majú opačný postoj ako EÚ. No a čo sa týka Cypru, tam nebol dosiahnutý žiaden pokrok, nebol dosiahnutý e, žiaden pokrok aj z hľadiska plnenia Ankarského protokolu. No a čoskoro sa ocitneme eh, v rámci rady pod cyperským predsedníctvom. Turecko nemá na výber. Buď bude mať dočinenia z EÚ a predsedajúcej krajinou v rámci rady, alebo nie. Eh, teda podľa môjho názoru eh, nedôjde k nejakomu prelomu, ale musíme skutočne rátať s veľmi vecným, faktografickým vzťahom do budúcnosti. Ďakujem pekne. A teraz pán Kumon Cakos, jedna minúta. Ďakujem pekne. A ja by som chcel poďakovať pani Omen Reuten za vynikajúcu prácu, ktorú urobila vo svojej správe o Turecku. Som veľmi spokojný, že vo svojej správe pani Omen Reuten nadviazala na fakty zdôraznené v predošlej správe o potrebe e, Turecka ratifikovať práva matky, čo je dôležitá časť, aký komunitér. Turecko príjma mnoho utečencov kvôli svojej geografickej situácii, ktorá je strategická, ale tento problém nesmie exportovať do Európskej únie. Táto geostrategická pozícia je výhodou, ale aj zdrojom problémov, ktoré musí Turecko vyriešiť. Turecko zrušilo vízovú povinnosť e, so Sýriou a Irakom bilaterálne a toto vytvára problém, pretože občania týchto susedných krajín, ktorí legálne prichádzajú do Turecka, by mohli sa prípadne zmeniť na nelegálnych imigrantov do Európskej únie a toto mm, je zdrojom veľkých obáv. Tiež musíme brať do úvahy tú skutočnosť, že Turecko prijalo v období 2011 až do roku 2013 príjme viac ako 500 miliónov eur v rámci e, pomocného režimu EÚ a toto je veľmi dôležitá suma, mala by sa využiť na garanciu bezpečnosti. Niekoľko slov k, k menšinám, k právam na vytváranie nadácií menšín. Toto je veľmi pozitívne, pozitívna iniciatíva, ale toto grécka menšina potrebuje už niekoľko storočí. Ďakujem. A teraz má slovo pani Gomeš, minútu a pol. Toto je vyrovnaná konštruktívna správa. Podporujem jej žiadosť o otvorenie kapitoly 24 o justičných reformách a základných právach. To má zásadný dopad. Môže to viesť k pokroku, k vnútorným e, reformám, e, k splneniu kodanských kritérií, napríklad kurdská otázka by sa mohla takto vyriešiť a ostatné. Uh, a tiež je to dôležité pre Cyprus a celú otázku demokratických e, pravidiel, ktorú si želáme, aby Turecko vyriešilo. E, toto je kľúčová otázka. V správe podľa mňa chýba zmienka na antiteroristickú legislatívu. To škodí aj e, slobode médií, tá skutočnosť, že sú novinári uväznení, zmienka na prenasledovanie lídrov CRP a potom zodpovednosť za Turecka, zodpovednosť Turecka za mimoriadne zadržania. Videli sme, e, že aj v nás sa toto dotýka, napríklad Guantanamo, tajné väzenie. Turecko v tom zohralo kľúčovú úlohu. A tiež by sme mali e, urobiť zmienku na um, ukončenie povinného náboženského vzdelávania v školách, to súvisí s kodanskými kritériami a tiež úloha žien v politike by sa mala zdôrazniť a úloha žien na pracoviskách. Ďakujem. Ďakujem, uh, pani Gomeš. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som vyjadriť moje uznanie a poďakovať spravodajcovi. Partneria. Myslím, da moramo kazati naklonjenost do Európy. rieši veľmi komplexnú otázku už niekoľko rokov. E, toto je partnerská krajina, komplexná. Musíme e, jej dať určitú perspektívu vstupu do EÚ a dať Turecku perspektívu keď splní všetky podmienky. Musíme teda uznať pokrok, ktorý sa urobila, reformy, ktoré sa dosiahli. Myslím si, že otvorením kapitoly 23 by sme vyjadrili toto uznanie a otvorili by sme túto kapitolu. Turecko by nemalo byť témou našej domácej politiky alebo volebných kampaní. Je to veľmi dôležitý faktor pre nás všetkých sú tu aj domáce záujmy, ktoré nie sú v súlade alebo nie sú rovnaké vo všetkých členských krajinách EÚ, ale musíme lepšie pochopiť problémy v tomto regióne a je to v našom záujme. na záver by som chcel povedať, že podporujem všetkých kolegov, ktorí hovorili o nedbalosti, ako sú novinári e, uvrnutí do väzenia. Musíme zastaviť kolonizáciu na Cypre a stiahnuť armádu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Svensson, minúta a pol. Ďakujem pekne. Pani Omenreuten. Táto správa o pokroku v roku 2011 hovorí, že Turecko zohráva kľúčovú úlohu pre bezpečnosť EÚ. To je veľmi silné vyjadrenie. Myslíme si, že môže zrazu Turecko zatvoriť dvere? Mali by sme položiť túto otázku a naozaj ma to trápi. Do akej miery EÚ je závislá od Turecka a naopak? A aké oblasti by sa mali preskúmať? Európska únia potrebuje vedieť, ako pokračovať e, s Tureckom. Musíme myslieť aj na mladých Turkov, ktorí často žijú vo veľmi zlej situácii. Vo Švedsku mnohí ľudia so mnou súhlasia v tom, že by sme nielenže mm, mali myslieť na perspektívu pre Turecko a podmienky, ktoré e, im chceme e, nastoliť, ale nemali by sme opakovať to isté vo svojich uzneseniach každý rok. Musíme konať e, takticky a psychologicky a zaangažovať Turecko pozitívnejšie. Ďakujem. Pani Dekajzer Kajzer, minúta a pol. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že pán Mauro a Svensson v rozličných oblastiach poukázali na základné problémy našich vzťahov s Tureckom, ktoré sa menia. Vidíme to, cítime to. Pán Mauro zdôraznil úlohu Turecka v dnešných dňoch v arabských revolúciách. Nehovorím, že EPP vyhralo tieto arabské e, revolúcie, ale Turecko zohráva rastúcu e, úlohu a to je časť e, alebo slabé miesto Egypta, a len dnes došlo k zadržaniu štyroch kamionov, ktoré prevážali zbranie z Iránu do Sýrie. Čiže toto je demokratická úloha v modeli Turecka, ktorý je náboženský. A my e, na Turecku závisíme nielen energeticky, je to koridor pre celú Európu. Turecko je aj rozhodcom medzi Európou a arabským svetom. Čiže fatálne to je, ale musíme to uznať. A správa pani Omen Roy tento robí nie príliš geopoliticky, ale robí to a to je správne. A okrem toho, a to sme videli opakovane, Musíme byť veľmi um, odhodlaní uh, ohľadom uh, Turecka. Myslím si, že v dokumente o ten musíme byť možno ešte kritickejší a presnejší a my predložíme pozmenujúce návrhy aj ohľadom prenasledovania odborárov myslím, že 18. január e, to je veľmi krátka doba pre pozmenujúce návrhy a mali by sme túto lehotu zvážiť. Ďakujem. Áno, áno. Bude to 24. január 18.00. Pán Robson, 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Turecko čakalo 42 rokov na to, aby mohlo začať rokovanie a teraz vlastne 6 rokov na jak to beží. Takže temer 50 rokov čaká a ešte stále nie je členom a asi neprekvapuje, že vlastne sa uberá inou cestou. Táto správa ale mnohom pomáha a poukazuje na veľký pokrok, ktorý, ktorý sa v Turecku dosiahol na ceste k približovaniu sa k EÚ. Isté, dá sa v Turecku mnoho kritizovať. Napríklad e, treba naložite zreformovať e, volebný zákon, prístup k médiám, vzťahy medzi vojakmi a civilnou sférou a tak ďalej. O tom všetkom správa hovorí. A keď sa Turecko rozhodne, tak určite e, urobí patričné kroky a stane sa členom EÚ. A skutočne by sme e, mali vyjadriť e, v tejto správe našu podporu ohľadne členská, členstva Turecka v EÚ. Mali by sme na Turecko pozerať nielen na, ako na tranzitnú krajinu z hľadiska energetiky, ale vlastne aj ako na krajinu, kde sami Turci môžu urobiť mnoho v oblasti energetiky sami. Pokiaľ ide o bod 27, spravda kniha hovorí o veľmi zaujímavej otázke, hovorí o pokojných E, vzťahoch v rámci EÚ, ale to je vec, ktorá vlastne e, hovorí obojstranne, keď hovoríme napríklad o kriminalizácii otázky arménskej genocídy. Okrem toho, niekedy sa kritizuje, koľko pomoci sa poskytuje Turecku. Možno by sa to dalo obmedziť, povedzme, na nie viac než 50 toho, čo sa per capita poskytuje Grécku. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi vácenovi Pán poslanec Bockurt, minúta a pol. Pani poslankyňa teda. Ďakujem za slovo a ďakujem pani spravodajkyni za výbornú vyváženú správu. Keď sme boli v Turecku aj s delegáciou výboru pre zahraničné veci, jedna vec sa ukázala ako veľmi jasná. Témer každý hovoril o možnom zneužívaní protiteroristickej legislatívy, pokiaľ ide o slobodu vyjadrovania. A samotná vládnúca strana sa vyjadrila, že niečo s tým treba robiť. A preto si myslím, že je dobré, že sa tu v správe o tom hovorí a malo by sa to naozaj zdôrazniť, že takéto zneužívanie by nemalo existovať. Vlastne e, tam ide o znižovanie úrovne demokracie a slobody vyjadrovania. Myslím, že je to veľmi dôležitá vec a aj sa to v správe vyjadruje, e, že pokiaľ ide o kapitolu 23 o veci súdnej, teda reformy súdnictva, tam treba túto kapitolu znovu veľmi skoro opäť otvoriť a treba o tom hovoriť, treba rokovať pretože sa využíva práve táto metóda na to, aby sa umlčiavala opozícia. Takže musíme veľmi pozorne sledovať aj aspekty týkajúce sa ústavy. A dôležité je, že Turecko naozaj uznalo, že bude potrebné predkladať legislatívne návrhy, ktoré vlastne skrátia aj E, proces, e, e, proste urychlia súdne procesy. Ďakujem. Slovo má pán Nikolaju. Pani Nikolaju, ďakujem za slovo. Pe agenda Uniunii Europene Nepochybné, že táto agenda nenapreduje v EÚ. Predstavuje to výzvu pre nás všetkých, pretože toto je agenda, ktorá hovorí o vôli EÚ rozširovať sa. Chcem zdôrazniť, že aká je e, každodenná realita v Turecku. Je tu vzájomná závislosť medzi Tureckom a EÚ, to je pravda. Táto vzájomná závislosť je založená na výkonoch a nie na určitom type spolupráce e, s európskym svetom. Turecko vytvorilo svoj vlastný model a ja si myslím, že tento model má vplyv na krajiny arabskej jary. Myslím si, že by sme mali zmeniť paradigmu, pokiaľ ide o prístup k tomuto e, sektoru, k tejto oblasti. Turecko musí byť považované za alebo brané ako krajina, nie ako subjekt, ktorý má určité vzťahy s krajinami EÚ. Chcem tiež zdôrazniť dôležitosť Turecka z pohľadu bezpečnosti EÚ a bol by som rád, keby sa správa tomto viacej venovala, pretože Turecko môže byť partnerom pre EÚ aj z pohľadu bezpečnosti, hlavne v tomto hospodárskom a politickom kontexte, ktorý je pozitívny pre EÚ. Ďakujem, pani Nikolaj. Slovo dávam zástupkyni komisii DG rozšírenie. Ďakujem veľmi pekne. Pokúsim sa hovoriť stručne. V prvom rade vítam túto správu o pokroku a e, dôležité, že vlastne komisia môže podporiť tento materiál a ja by som sa práve chcel vyjadriť k týmto pozitívnym veciam ohľadne Turecka. Oceňujeme túto podporu a budeme aj naďalej informovať parlament a chcem pripomenúť, že pokiaľ ide o pozitívnu agendu ohľadne Turecka, to je vlastne komplementárna vec a nenahrádza to prístupový proces. Pokiaľ je tú pozitívnu agendu, komisia bude spolupracovať s Tureckom na vytvorení nejakého rámca, ktorý sa bude zaoberať otázkami súdnictva a aj základných práv, teda to je kapitola 23, ale aj e, kapitolu 24 budeme preberať. Chcem vám taktiež povedať, že rada, proste keď schváli príslušnú správu, tá potom rada môže otvoriť ďalšie rokovania. V tomto ohľade proste vítame vaše vyjadrenie, že treba tú kapitolu 23 opätovne otvoriť. A Samozrejme, že podporujeme e, boj Turecka proti terorizmu, ale samozrejme pro, v rámci tohto procesu treba rešpektovať v plnej miere aj príslušné ľudské práva. A sme za to, aby sa náležitým spôsobom e, riešila aj kurdská otázka. A chcem povedať, že správa komisie za rok 2011 sa veľmi sústreďuje aj na slobodu prejavu a slobodu tlače. A týmto otázkam treba venovať náležitú pozornosť. Na záver chcem navrhnúť Európskemu parlamentu aj komisii, aby sa nevzdávali toho, že sa bude venovať pozornosť jednak otázkam trestného práva a protiteroristického zákona. A samozrejme v rámci Kristupového procesu treba toto pozorne sledovať. A tiež chcem poďakovať pani spravodajkyni za vynikajúci materiál. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Kasegronč. A teraz dávam slovo pani spravodajkyni. Maximálne 5 minút. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Obávam sa, že teda je to ťažké, nebudem vedieť reagovať a nebudem mať priestor na reakciu pre, ohľadne všetkých príspevkov, ktoré odozňali. Chcem ale v prvom rade poďakovať všetkým, ktorí sa vyjadrili. To poprvé a spomínali sa mnohé veľmi významné otázky. A zo strany viacerých e, poslancov a poslankyň tou či onou formou. Aj komisia vyjadrila svoje stanovisko. A pokúšala som sa o vytvorenie určitého pozitívneho tónu. A myslím, že e, v Turecku chýba určitý ten entuziasmus smerom ku Európskej únii a k členstvu. Možno z toho vznikne určité svojské partnerstvo. Kto vie. Chcem ale povedať, že máme určité dohody. Rok 2004 napríklad bol jedným z tých rokov, kedy počas holandského predsedníctva sa začalo rokovať. Potom v roku 2005 prišla správa o priebehu týchto rokovaní. Tým sa vlastne vytýčili požiadavky voči Turecku potom prišli kodanské kritéria ohľadne spolupráce a vlastne Turecko e, malo príjmať opatrenia v súlade s kodanskými kritériami. A zdá sa, že vlastne stanovisko sa tu zmenilo a mám pocit, pán predseda, že táto pozitívna agenda sa vlastne odráža aj vo formuláciách a v znení a v tóne mojej správy. A vlastne hovoríme tu o ekonomike, týka sa to aj boja proti terorizmu, niekto povedal, že musíme niečo robiť s prístupom voči PKK. Teroristické činy, ktoré pácha PKK, majú predsa dopad aj na európske krajiny. A vlastne odkiaľ získava prostriedky PKK. Obchoduje e, s ľuďmi, ženami, zbraniami, drogami. Takže proti tomu treba bojovať. A boj proti tomuto fenoménu to nie je len turecký problém, je to problém európsky. A pokúsila som sa zdôrazniť, pán predseda, že pokiaľ ide o boj proti terorizmu a trestnej činnosti a aj pokiaľ ide o ekonomiku, tak existuje vzájomná závislosť medzi EÚ a Tureckom. A chcem povedať e, pani poslankyni, ktorá sa už vzdialila, ako vidím, e, naražali sme teda, pokiaľ ide o arabskú jar, teda nie pražskú, to bolo chyba vo vyjadrení, hovorím o arabskej jari, tak sa hľadali určité vzory alebo príklady toho, ako niečo progresívneho sa dá nájsť v Turecku. Ešte tam tá demokracia nie je dokonalá. A chýba to i ono. Ale na Turecko hladím očami, e, teda hľadím ako na krajinu, ktorá má ašpirácie stať sa členom EÚ. A pokiaľ ide o región okolo Turecka, je dôležité práve, že tu je záujem o spoluprácu. A v zahranično-politickej oblasti preto musíme taktiež úzko spolupracovať. A keď e, položíme tureckú otázku ohľadne toho, čo urobí v oblasti e, ľudskoprávnej a v oblasti spravodlivosti, asi bude možno smiešné potom hovoriť o kapitole 23, keď hovoríme o súdnictve a tých základných ľudských právach, tak e, to nie je uspokojivé, pretože práve v tejto oblasti chceme, aby Turecko urobilo oveľa viac. A pokiaľ ide o náboženskú slobodu, myslím, že bod 17 mojej správy obsahuje všetko, čo sa požaduje v tejto oblasti. A pokiaľ ide o otázky slobody médií, slobody vyjadrovania, justície a tak ďalej. Hovorila som o legislatíve, ktorá by bola relevantná. Teda v mojej správe sa o tom zmienujem. nespomínala som možno to, o čom som so svojím týmom najprv hovorila, diskutovala, že totiž musí prísť nejaký pozmeňujúci návrh v oblasti protiteroristickej legislatívy. To je totiž otázka, ktorá má dopad na tureckú vládu v súčasnosti. A problém je, že ak sa tu nejaké nové e, veci zakomponujú, tak vlastne nezískame celkom jasný celkový obraz situácie, keby sme to len zužovali. Musíme ale uznať, eh, pán predseda, že hovoríme o správe o pokroku. Čiže nemôžeme vlastne tie isté otázky nadnášať každý rok, stále to isté. A snažím sa teda zameriavať na tie najdôležitejšie veci, ktoré sa týkajú našich susedských vzťahov. Čiže nebudem stále opakovať znova a znova to isté, teda tie veci, ktoré sme už povedali predtým. Takže by som chcela pozbudiť kolegov, aby sa troška držali poznámok k niektorým veciam, aby si radšej pozorne opäť prečítali moju správu a samozrejme poprosím, aby si ma kontaktovali kolegyňa a kolegovia poslanci, pokiaľ teda by išlo o vyjadrenie niektorých poznámok, veľmi rada budem potom ešte podrobnejšie reagovať. Samozrejme, e, nie len pokiaľ ide o pozitívne, ale aj kritické hlasy. Takže poprosím kolegov, aby brali tú správu tak, takou, aká je. Ak budú potrebné ďalšie objasnenia a vysvetlenia z mojej strany, pán predseda, rada ich poskytnem a rada budem samozrejme diskutovať o týchto otázkach. Ďakujem. Pán predseda, ďakuje pani spravodajkyni. Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov 18.00 24. januára a potom vo februári sa bude hlasovať o návrhu. Pravdepodobne to bude na plenárnom zasadnutí, myslím 2. marca v Štrásburgu. Teraz e, máme 5-minútovú prestávku a budeme pokračovať o 11.20. Ďakujem.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 Hello. Ricardo.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 Teraz máme spoločné zasadnutie s delegáciou pre vzťahy s Bieloruskom za účasti Marie Mori, vedúcej delegácie e, pre Bieloruska. Potom máme Gunara Viganda, ktorý je riaditeľ pre e, e, Európske východné partnerstvo pre Rusko, Strednú Áziu, regionálnu spoluprácu a OBSE. Chceli by sme e, mať e, dnes výmenu názorov o prístupe EÚ e k Bielorusku vo svetle prezidentských volieb z 19. decembra. Chcel by som privítať našich hostí pán Bataševič, ktorý predseda delegácie v Bielorusku a potom aj E, vlastne e, vedúcu delegácie e, Maria Mora a potom tu máme Gunara Viganda. A potom tu máme zástupcu z Maastrichtskej univerzity, ktorý sa venuje výskumom a ktorý je členom skupiny expertov pre vzťahy EÚ a Bieloruska od prezidentských volieb, ktoré sa konali 19. decembra 2010. E, e, sledujeme starostlivo vývoj. Pred cirka rokom e, náš výbor organizoval zasadnutie za účasti predsedu parlamentu EP, potom zástupcu komisie Fileho a takisto aj zástupcov občianskej spoločnosti organizácie Bieloruska. A vtedy sme vlastne e, hovorili o reakcii EÚ e e na situáciu v Bielorusku v júli 2011 sme tu mali pána Bielackého a ďalších on je jedným e, z popredných aktivistov za ľudské práva v Bielorusku. Následne, keď sa vrátil do Bieloruska, bol zatknutý a odsudený na 4,5 roka odňatia slobody s obvinením z e, daňových únikov. E, toto bolo vystavené veľkej kritike EÚ. -E a z toho titulu Európsky parlament schválil ďalšie uznesenie ohľadom Bielorusu. Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom a pracovná skupina Euronestu naďalej venuje pozornosť situácie v Bielorusku a vyjadrili sa odsudzujúco k porušovaniu ľudských práv zo strany bieloruských orgánov. Cirka po roku od prezidentských volieb je potrebné e, vyhodnotiť e, názor EÚ voči Bielorusku a takisto aj zorganizovať e, konštruktívnu diskusiu ohľadom vzťahov EÚ Bielorusko a v širšom kontexte chceme hovoriť o tejto veci v rámci nášho východného partnerstva a E, teraz dáme slovo e, nášmu zástupcovi pre e, delegáciu, ktorá má na starosti Bielorusko. Ďakujem pekne v nadväznosti na to, čo ste povedali v úvodnom slove. Ja zopakujem to, že e, uplynul jeden rok od veľmi smutných udalostí z 19. decembra 2010, teda uplynul už viac ako rok zo strany e, nás, delegácie e, pre vzťahy s Bieloruskom, možno konštatovať, že tá situácia sa ešte viac zhoršila porovnaní e, s tým stavom pred rokom. V roku 2010 e, sme boli naplnení optimizmom, keď sme hovorili o e, vyhliadkách v spolupráci medzi EÚ a Bieloruskom. Hovorili sme aj o možnosti limitovanej účasti Bielorusku v rámci zhromaždenia EUNEST ale e, po udalostiach decembrových volieb 2010 a po následných udalostiach e, spolupráca vlastne sa stala nemysliteľnou. Počas ostatných 12 mesiacov sme, musíme konštatovať zásadné zásadné zastrašovanie eh, opozičných eh, lídrov, aktivistov pre ľudské práva zo strany bieloruskej vlády. Vy ste hovorili o Alexovi Bielackom. Bol zatknutý, bol aj odsúdený eh, odsudený na 4,5 ročné odňatie slobody za svoje aktivity v oblasti obrany ľudských práv a čo je horšie, počas počas väzby e, nemohol e, navštíviť svojho zomierajúceho otca. Čiže skutočne vláda týmto, e, týmto veľmi tvrdo E, e, e, obmedzovala jeho ľudské slobody. Spomeniem pána Bandarenku medzi iným, ktorý je ešte stále vo vezení napriek svojemu zlému zdravotnému stavu. Chcel by som spomenúť aj spomenúť dvoch bývalých prezidentských kandidátov, pána Sanikava a Statkeviča ktorí e, boli e, e, odozvaní do pracovných táborov napriek zlému zdravotnému stavu a je im bránené v kontakte s je im bránené v kontaktoch s rodinou a svojimi obhajcami. Majú len veľmi obmedzené možnosti kontaktu. Takisto sa presadzujú nedemokratické e, e, legislatívne akty v Bielorusku. Chcel by som spomenúť niekoľko takýchto zákonov, e, napríklad drakonský zákon, ktorý vlastne bráni bráni e, akýmkoľvek alebo zakazuje protesty, dokonca ani, ani, e, ani e, mieromilovné protesty nesmú sa ani zhromažďovať, dokonca ani forma tichého protestu voči rozhodnutiam vlády nie je možná. Mo, takéto, takéto snaženia, pokiaľ by niekto takto protestoval, je stíhateľný. Ďalšia legislatíva je zameraná na cenzorovanie E, využívanie internetu. Takisto je nový zákon týkajúci sa viac menej KGB, týkajúci sa nových možností nových možností prenasledovať, kontrolovať, cenzorovať občanov. Zároveň Bielorusko sa zmieta v ekonomickej kríze tá situácia je kritická. národná mena e, zaznamenala devalváciu o temer 300 majú hyperinfláciu a takisto bieloruské domácnosti zaznamenali výrazný pokles príjmov. My si uvedomujeme, že e, Európska únia e, podnikla nemalo krokov, a, krokov, ktoré boli vo forme sankcií, napríklad E, e, pozastávanie e, vizovej slobody pre témer 200 200 zástupcov vládnych orgánov pre, pre ich podiel v odsudzovaní rôznych aktivistov a ďalej. To boli európske sankcie zamerané na tri firmy, bieloruské firmy, ich majetok bol zmrazený. Toto sú teda také limitované, veľmi cielené ekonomické sankcie, ktoré uplatnila EÚ voči Bielorusku. Ďalej chcem vyzvať zástupcov Európskej komisie a e, e, e, Európskej agentúry pre vonkajšiu činnosť, teda Európsku diplomáciu, a chcem sa ich opýtať na to, ako vnímajú účinnosť týchto ekonomických a diplomatických sankcií. Druhá otázka, ako hodnotíte politiku EÚ podpory organizácií občianskej spoločnosti, ktoré e, fungujú v Bielorusku. Veď my sme slúbili e, bieloruskému ľudu pred rokom, Prislúbili sme to eh, v tejto sále, že budeme podporovať týchto aktivistov po prezidentských voľbách v decembri 2010. Parola. Ďakujem, pán predseda. Teraz dám slovo Vinaldovi Vigenovi, riaditeľom EUVČ pre Rusko. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem aj výboru AFET za to, že máme túto príležitosť. Ja vám dám taký prehľad európskej politiky voči Bielorusku a môj kolega, vedúci delegácii, e, bude hovoriť, e, pani Moras bude hovoriť o jej pohľade na situáciu v krajine Musíme vám sprostredkovať aj obavy, ktoré boli tak jasne vyjadrené kolegami, pánom Potaševičom a skutočne sa situácia stále zhoršuje. V roku 2011 e, v centre Európy režim, ktorý sa obáva hrozby arabskej jary, využíva všetky nástroje, aby zabránil nezávislým myšlienkam alebo nejakej forme protestu nespokojnosti. Vláda chce zostať, e, e, chce situáciu naďalej kontrolovať, posilňuje vzťahy s Ruskom, to je kľúčové v posledných mesiacoch v hospodárstve aj v politike. Zvýšená miera ruského vlastníctva bieloruských kľúčových aktív. v Minsku nie je žiadny veľký európsky hráč, ale nemali by sme byť prekvapení, ak prezident Lukašenko sa znovu pokusí hrať na európsku e, kartu, aby vytvoril určitú rovnováhu. Tak, ako už bolo povedané, hospodársky je situácia zlá. MMF si myslí, že je tu riziko hyperinflácie tento rok. Inflácia dosahuje 120 boli dve devalvácie, ktoré viedli k posilneniu e, vývozov a e, k posilneniu rastu obchodu s EÚ a vonkajším svetom. Je tu konsenzus všetkých členských krajín, že potrebujeme sa držať našej politiky, ktorá v podstate spočíva na dvoch pilieroch reštriktívne opatrenia voči zodpovedným e, osobnostiam za prenasledovanie občianskej spoločnosti a po druhé dosiahnuť na občianskú spoločnosť a verejnosť. Predtým, ako budú e, oslobodení a rehabilitovaní všetci politickí väzni, neurobíme žiadne kroky a bilaterálne vzťahy budú uh, závisieť na ľudských právach a demokracii. Budeme pokračovať v reštriktívnych opatreniach proti tým, ktorí sú zodpovední za toto prenasledovanie a naďalej komunikovať s Bielorusmi. Začali sme diskusie s členskými krajinami ohľadom toho, čo by sa ešte dalo urobiť, aby sa opatrenia sprísnili a budú tú diskusiu aj v Rade pre zahraničné veci 23. februára. Diskusie sa uskutočňujú momentálne v Rade o ďalších možných opatreniach, vrátane na jednej strane rozšírenia dezignačných kritérií na pokrytie aj oblasti vážnych porušení ľudských práv a represie nie je to obmedzené len na 19. december, ale je tu aj snaha podporiť eh, protestné eh, subjekty chceme zvýšiť počet jednotlivcov, eh, ktorí sú pokrytí našou politikou a ďalej určovať e, alebo dezignovať e, subjekty, ktoré môžu pokrývať aj spoločnosti. E, dúfame, že sa nám v členských krajinách podarí vyrokovať balík o opatrení v nasledujúcich týždňoch a predseda bieloruskej delegácie predsed... sa pýta, čo sme dosiahli týmito reštrikciami. Samozrejme, mm, neboli dostatočné, aby sa zvrátil trend Bieloruska v represiách, ale boli dôležité vo vyvíjaní politického tlaku, boli inštrumentálne v prepustení mnohých politických väzňov, aj tých, ktorí ešte vo väzeniach e, sú, ktorí sú početní. Je to výraz solidarity s obeťami a teda viditeľná demonstrácia hodnot EÚ a jej vzťahov k susedom. Chceme zintenzívniť dialog s opozičnou občianskou spoločnosťou. Tiež tu bola otázka špeciálnej podpory, ktorá je plne implementovaná Máme balík asi 20 miliónov eur z roku 2011 až 2013 Podpora sa podporuje, kon, e, poskytuje konkrétne pre obete represí. Um, boli uh, zahájené, uh, boli udelené štipendia na vzdelávanie, finančná podpora európskych univerzít. čo skoro zahájime projekty pre jazykové kurzy pre mladých Bielorusov. Pôjdeme nad rámec európskych eh, prísľubov, aby sme dosiahli na občanskú spoločnosť, ale vzhľadom na mm, kontext musíme uznať obmedzenia eh, alebo limity tohto systému. Moji kolegovia to ilustrovali. Zmena právnej situácie v Bielorusku je potrebná. Komisia a EU a vonkajšia služba pracuje aj v iných oblastiach, napríklad v oblasti volebných kampaní, tam je veľký termín v septembri. V júni minulého roka komisia vyzvala Bielorusko, aby zahájil rokovania pokiaľ ide o uvoľnenie výhod, vízového režimu a readmisné dohody. Žiaľ, bieloruská vláda sa rozhodla, že nebude reagovať na túto ponuku je dôležité viac e, zaangažovať e, opozičných lídrov, aby sme im umožnili konkrétnejšie konať e, v oblasti perspektív, kde Európska únia môže pomôcť demokracii v Bielorusku. Na to chceme diskutovať podrobnejšie a častejšie o, in, o stimuloch európskych programoch a o reformách, ktoré sú potrebné preto, aby sa tieto realizovali. Analizujeme to, ako a kedy bude ďalšie stretnutie s predstaviteľmi opozícií, aby sme v našich diskusiách pokročili. Aby som to zhrnul, situácia v Bielorusku je e, prioritou EÚ. Nemáme na výber, musíme len pokračovať v snahe zmeniť situáciu. Musí tu byť verejná diplomácia, reštriktívne opatrenia, ale zároveň intenzívna podpora a dosah na občianskú spoločnosť. Zachovávame naše kontakty v Bielorusku vo vládnych štruktúrach prostredníctvom multilaterálneho partnerstva a sektoriálnej spolupráce. Dúfam, že čoskoro budeme mať príležitosť zaangažovať sa v širšom programe, aby sa krajina vrátila do európskej rodiny demokratických národov. Chcel by som zdôrazniť v tomto kontexte výbornú koordináciu z USA, spoločné ustanovenie vysokej predstaviteľky Ashton a e, Hillary Clinton. Toto bolo demonstrované 19. decembra. Vyjadrili sme tam naše spoločné obavy. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi Vigenovi. A teraz dávam slovo Majri More. vedúcej delegácie v Bielorusku a poprosím, aby sa držala vy členeného času. Samozrejme, viete úplný prehľad o tom, čo sa v Bielorusku deje. Vážení poslanci, kolegovia, Moja charakteristika situácie v Bielorusku a politickej situácie, hospodárskej situácie bude krátka. Budem hovoriť aj o nedávnom vývoji vzťahov medzi Bieloruskom a Ruskom. Celý rok 2011 sa situácia v Bielorusku nevyvíjala dobre ani hospodársky, ani politicky. Na jar bola určitá nádej zlepšenia e, vo vzťahov medzi uh, riadiacimi zložkami a spoločnosťou a bola tu nádej na hospodárske reformy. Prezident Lukašenko vyjadril pripravenosť na prepustenie politických e, väzňov, začal dialog so spoločnosťou, s občianskou spoločnosťou a opozíciou. V auguste a septembri väčšina politických väzňov, ktorí boli uväznení v rámci postvolebných protestov v roku 2010, 10, títo boli prepustení, ale nerehabilitovaní. rehabilitovaní. Posledným bol Dimitrich Ús, prezidentský kandidát, ktorý bol prepustený 1. októbra. Odvtedy sa tieto prepustenia zastavili a nie len, že dôležité opozičné osobnosti, ako napríklad e, prezidentskí kandidáti, zostávajú vo väzení, ale v novembri aj obranca ľudských práv Alex Belacký bol odsúdený na pol roka väzenia a boli mu zhábané, bol mu zhábaný jeho majetok. Väčšina týchto politických väzňov, ktorí boli prepustení, majú obmedzené práva. Um, sú známe správy o stave tých, ktorí zostávajú vo väzení, ktoré sú alarmujúce a v rámci salenovho protestu um, zhromaždenia opozície nie sú možné a e, ľudia sú zastrašovaní sankcionovaní a na konci novembra e, sa začali nové represívne uh, E, opatrenia, ktoré legitimizujú staré postupy a kriminalizujú kroky, ktoré až doteraz boli, e, podliehali administratívnemu právu. Orgány teda môžu postihovať e, činnosti alebo nepohodlné organizácie, ktoré sú zastrašované Ehm, bol vyšetro- zriadený vyšetrovací výbor a vydaná legislatíva, ktorá sa podobá KGB. A tu je jasná pripravenosť zabrániť akémukoľvek verejnému odporu napriek náznakom, že táto kríza a nepokoje sú veľmi pravdepodobné. Opozícia pokračuje v diskusiách o spoločných stanoviskách e, v rámci nasledujúcich parlamentných volieb, e, ktoré sú naplánované v septembri 2012. E, hospodárska situácia zostáva ťažká, ale stabilná. Štatistiky ukazujú rast HDP rástlo v 11 mesiacoch prešlého roka o 5,8%, ale inflácia minulý rok dosiahla 118%. Analýzy varujú voči stanoveniu vysokých rastových cieľov, pretože tieto povedú k inflácii a to vlastne vynuluje výsledky rastu. MMF eh, nezahájilo rokovania s bieloruskými orgánmi v decembri a ako dôvod bol eh, nedostatočná zaangažovanosť makroekonomickej stabilizácie štrukturálnych reforiem. Bielorusko urobilo málo na riešenie dlhodobých štrukturálnych problémov. Je tu úzka kontrola hospodárskej činnosti a štátna dominancia, dominancia štátnych podnikov, monopolov a dislokácia zdrojov prostredníctvom krížových dotácií, štátnych pomocí, e, vysoká e, energetická intenzita a zraniteľnosť vonka voči vonkajším energetickým šokom, systematická závislosť na finančnej podpore, ako sme to nedávno videli. Rekapitalizácia dvoch štátnych bank na konci roka viedla k devalvácii e, bieloruskej meny a to vedie k obavám, že peniaze budú znovu e, vydávané e, na neefektívnym spôsobom vládnymi pôžičkami, teda sa vytvorí dodatočný inflačný tlak. Avšak pozorovatelia hovoria, že Hlavnou hrozbou pre Bielorusko je odliv kvalifikovaných pracovných eh, síl. Devalvácia a inflácia zmazala úspory a um, obyvateľstvo migruje hlavne do Ruska. Priemerný rok je 260 dolárov. Bielorusko ratifikovalo zmluvu o spolupráci s Ruskom a Kazachstanom, čo je vlastne nadnárodný orgán jednotného hospodárskeho priestora, to vstúpi do platnosti v roku 2012. Tieto tri krajiny tiež podpísali prehlásenie o vytvorení Euroázie, teda mm, Euroazijského združenia a Rusko podporuje Bielorusko masívne nepriamými energetickými dotáciami, pôžičkami a nákupom aktív, plyn a ropa. E, tam sú preferenčné režimy a to ušetrí Bielorusku 1,6 miliardy mm, dolárov v porovnaní s rokom 2011, keďže Bielorusko bude platiť 181 dolárov za 100 uh, barelov. Bielorusko predalo ruskému Gazpromu kontrolu nad uh, tranzitom Beltransgas v hodnote 2,5 miliardy dolárov. Nové energetické dohody znamenajú, že tranzit do EÚ je bezpečnejší Rusko tiež súhlasilo, že poskytne požičku vo výške 10 miliárd, aby sa vybudovala jadrová elektráreň. Rusko poskytne technológie, palivo a zoberie naspäť vyhoreté palivo. Spoločné projekty predstavujú hodnotu 15,15 ,15 miliardy tieto dotácie e, pomáhajú stabilizácii hospodárskej situácie a zmierňujú politické a ekonomické dopady štrukturálnych reforiem, ale zároveň sú tiež um, stim stimulom na zastavenie reforiem. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz by som chcel dať slovo pani Žizel Bors z Maastrichtskej univerzity a chcel by som ju poprosiť, aby nebola nevrala dlhšie ako 7 minút. Ďakujem pekne za pozornosť a za slovo. A ďakujem za možnosť vyjadriť určité zamyslenie sa nad politikou voči Bielorusku. V prvom rade sa zamyslím nad troma hlavnými bodmi, ktoré sa týkajú politiky EÚ a tieto definovali politiku EÚ za uplynulé 10 ročie a potom sa zamyslím ešte nad krokmi vpred a aké sú tu možnosti pre politiku EÚ. Najprv tie tri hlavné body, oporné body. Jednak občianská spoločnosť, to bolo poprvé. Po druhé, e, kritické zaangažovanie, ale viac zaangažovanie než kritické. A po tretie, kritické zaangažovanie s dôrazom na výraz kritické. Takže chcem komentovať tú skutočnosť, že vlastne e, budeme hovoriť o tom, čo môže EU robiť reálne v Bielorusku. Čiže pokiaľ ide o podporu občianskej spoločnosti, myslím, že je nepravdepodobné, že vlastne Európska únia môže v plnej miere hneď vytvoriť nejakú občianskú spoločnosť e, v Bielorusku. Väčšina populácie e, možno počula o Európskej únii. Možno polovica vie aj konkrétne, že o čom vlastne je EÚ a veľmi málo ľudí vie vlastne, čo EU robí vlastne v Bielorusku. A pokiaľ ide o zaangažovanosť voči občianskej spoločnosti, ako som naznačila, je, bude ťažké dosiahnuť to, aby v Bielorusku vznikla občianská spoločnosť. Po druhé, keď hovoríme tu o angažovanosti, viac angažovanosti než kritickej, tak e, v súvislosti s voľbami z decembra 2010 to bola cesta dosť nebezpečná. Vychádza sa z tej viery, že Európska únia by vlastne mohla zaangažovať nejak tých eh, vedúcich predstaviteľov bieloruskej politickej scény, ale očakáva sa, že vlastne by potom sa to ešte ďalej rozšírilo cestou demokratizácie v krajine, ale ukázal sa, že to asi nebude veľmi reálna cesta a to nebude také rýchle, ako sme, alebo ako sa myslelo, že by to mohlo byť. A tu by som ďalej chcela ešte citovať e, bieloruského veľvyslanca. Ten predchádzajúci veľvyslanec povedal, že keď sa hovorí o, aha, o mrkve a o, o králikoch, povedzme áno, mrkva je, ale nie sú tu králici, pravda. Tak, alebo keď nie je proste med a motus e, ako ďalšie prirovnanie, teda ak nie med, tak aký motus môžeme ponúknuť. Takže ide o to, ako sa dohodnú členské štáty a ďalší dôležitý e, aspekt sa týka vzťahov Bieloruska s Ruskom a vlastne koľko má Bielorusko vlastne zaplatiť za ten plyn. Čiže tu je možno Čiže aj, môžeme tu hľadať nejakú cestu k, alebo nástroj nátlaku? Hm, možno ani nie. Skôr tu ide o symbolickú podporu Lukašenka zo strany Ruska. To je otázka, čo potrebujeme? Potrebujeme nejakú novú politiku alebo sa uberáme cestou do slepej uličky, alebo potrebujeme nejaké nové nástroje. Čiže nové nástroje jednak pre podporu občianskej spoločnosti a potrebujeme aj tvrdšie sankcie. A po tretie, to je najmenej pravdepodobná opcia z mojej strany, alebo najmenej želaná možnosť. Európska únia vlastne teda očakávalo sa, že niečo urobí. A toto je možno cesta, alebo prístup, ktorý skôr e, smeruje k pozornosti na to, čo sa deje vo vnútri, ale asi najmenej progresívny tento prístup. Možno by bolo dobre vhodnejšie využívať finančné aspekty, potom je to aspekt kredibility a ďalej treba lepšie poznať aj bieloruskú spoločnosť a po štvrté, možno treba preformulovať tie kľúčové ciele. Čiže pokiaľ ide ten aspekt lepšej pomoci, koľko peňazí sa už vydalo doteraz na demokraciu a ľudské práva, je to 750 tisíc eur, na univerzitu sa dáva e, milión ročne a je to ťažké, iste veľa peňazí smeruje do veľkých nadácií a to sú obvykle tie podozrivé, ktoré pracujú smerom k občianskej spoločnosti, hoci nie je to vždy, tá občianská spoločnosť nemusí byť vždy v opozícii. Okrem toho je tu ešte situácia, kde programy EÚ priťahujú, alebo respektíve vedú k tomu, že mnohí mladí ľudia opúšťajú krajinu a proste tá predstava, že dá sa chápať, prečo tie schopné mozgy idú preč, keď sa im naskytne, povedzme, možnosť získať štipendium a potom zostávajú vonku, mimo krajiny. Aj nad týmto, nad týmto sa treba zamyslieť. Druhý aspekt, ktorý chcem spomenúť, je kredibilita. E tak môžeme povedať, že prístup EÚ sa pokladá za dosť e, pro, protirečivý v rámci krajiny. Tá Priama pomoc obvykle uviazne v elitných kruhoch a povedzme pokiaľ o finančnú pomoc, niekedy sa dojde až na úroveň regionálnu a potom <laughs> je tu ten aspekt, že nejaké citlivé údaje niekde uniknú, či už v rámci komisie, alebo aj v rámci Európskej zahraničnej služby, čo nepomáha veci. No a Ekonomické sankcie, áno, to je cesta, ktorá by bola tvrdá, ale myslím, že tu sa neuplatňujú. Členské štáty sa vlastne nevedia dohodnúť nad tým, aká, alebo na tom, aké sankcie by vlastne mohli fungovať. Takže už teraz môžeme povedať, že asi 600 e, tisíc ľudí prišlo o prácu v rámci súčasnej ekonomickej krízy. Teda hovoríme o situácii v Bielorusku. Takže e, Povedzme, ak sankcie majú mať za účel to, že budú iritovať Lukašenka, to je málo. Čiže ako v tomto súčasnom kontexte využiť, povedzme, úverové linky z Ruska, ak aj čínske peniaze prichádzajú do Beloruska, tak čo už tak veľa dosiahnu sankcie z EÚ? Pravda. Často sa hovorí, že v Belorusku vlastne nie je občianská spoločnosť, hoci je tam vlastne, existuje platforma pre občianskú spoločnosť, ale to je vec veľ, veľmi široká a nie je tam len proeurópska elita. Sú tam proste aj aspekty univerzít, umenia, literatúry, čiže nie sú tam len ideológovia, ktorí by sedeli na univerzitách. Proste sú tam ľudia, ktorí poznajú režim veľmi dobre aj znútra, a pritom nemajú prostriedky na výskum títo ľudia. Takže e, proste e, ak mám vysloviť nejaký záver ohľadne cieľov, ak sa pozrieme na dokumenty, ktoré máme k dispozícii, otázka je, aké reformy treba urobiť. A urobiť to s režimom tie reformy alebo bez neho. A isté, že aj ten režim potrebuje určité alternatívy, napríklad by boli e, slobodné parlamentné voľby a sústrediť sa na makroekonomické otázky a tak ďalej. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem. Pani Bos, slovo má pán Žomali Hordu z Federácie pre ľudské práva. Tiež sa viedri o situácii v Bielorusku. Poprosím 5 minút. Dámy a páni poslanci, ďakujeme vám za to, že ste umožnili občianskej spoločnosti, aby sa tu vyjadrila. Je to v súlade s vašou mobilizáciou k Bielorusku, hlavne prostredníctvom uznesenia z 13. decembra. Ak bránime e, oslobodenie Alesa Bieleckého, tak nie je to preto, že je to eh, predseda v jasnej Bielorusku, ale je to obranca ľudských práv a je to symbol súčasnej situácie v dvoch rovinách. Odzrkadľuje nový zvrat v represii v Bielorusku a po druhé, a to bude môj hlavný bod, je to prípad Alesa Bielackého, ktorý je symbolom e, nekoherentného prístupu EÚ eh, e ktorý e, podkopáva aj diplomatické snaženia. Budem veľmi stručný, pretože mm, to bolo už spomenuté. Okrem represívnych pravidiel sa e, využíva aj originálnym spôsobom e, daňová legislatíva, aby sa zhoršila situácia obranca ľudských práv. V prípade lesa Bieleckého je to KGB samotné, e, ktoré od roku 2010 eh, kontaktovalo prokurátora a začal sa plán zadržaní za za údajné daňové úniky voči e, obrancom ľudských práv. Je zakázané, aby mali títo bankové účty v Bielorusku. E, a implementácia plánu zadržania, Alesa Bieleckého bola možná jedine preto, lebo veľmi citlivé informácie boli poskytnuté poľskými a litovskými ministerstvami spravodlivosti. Táto spolupráca kto, o ktorú požiadalo Bielorusko, slúžila represii. A my sme teraz v situácii, kedy bieloruské orgány vlastnia množstvo citlivých údajov, ktoré využívajú na represie. Hlavne členovia v Jasnej boli zastrašovaní a odsudení. Bielorusko-Helsinský výbor je zastrašovaný a hrozí mu, že bude rozpustený na základe údajných daňových únikov a príjmania európskych prostriedkov. Je to príkladom nefunkčnosti systému. Dva ďalšie príklady uvediem. Jeden z nich e, sú to cielené sankcie. Hovorili ste o cielených sankciách. E, ich cieľom je zmraziť aktíva a tým sa umožňuje bieloruskému režimu, aby fungoval. Viac ako 70 hospodárstva v Bielorusku kontroluje štát a teda cielené sankcie sú efektívne jedine vtedy, keď sú založené na hĺbkovej analýze rozličných finančných sietí. Pán Vigant hovoril o koordinácii EU-USA. USA rozšírili svoje cielené sankcie na um, energetický sektor a my vyzývame Európsky parlament, aby uh, Eh, urobil to isté, aby uvažoval o sankciách eh, v iných sektoroch, napríklad eh, v oblasti chemického priemyslu mm, a napríklad v oblasti výroby ocele činnosti podnikov, ktoré sú, majú sídlo vo Francúzsku, Rakúsku, Nemecku, činnosti týchto podnikov vedú k investíciám v Bielorusku a teda neumožňujú, aby sankcie, ktoré sú cielené na bieloruský režim, dosiahli svoj cieľ. Vrátim sa k našim odporúčaniam a záverom. My sa pridávame k snahe EÚ v dvoch hlavných líniách podpory občianskej spoločnosti a oslabovania bieloruského režimu, ale toto všetko nemôže byť efektívne bez toho, že by sa napravili nedostatky, ktoré som spomínal. V tomto zmysle žiadame, aby sa podporila občianska spoločnosť, aby sa vytvorili záruky, pokiaľ ide o ochranu citlivých údajov. Tiež žiadame Európsku úniu, aby bola koherentnejšia e, v zozname cieľových sankcií na základe eh, hĺbkovej analýzy zdrojov financií. Tiež žiadame Európsky parlament, aby začal hĺbkovú štúdiu, pokiaľ ide o finančné eh, priame a nepriame financovanie režimu a aby sa zastavili verejné pôžičky, aby sa pre, aby boli prepustení policajti. Sú tu aj ďalšie body, o ktorých môžeme hovoriť. 23. a 25. januára budeme v Bruseli spolu e, s Výborom pre medzinárodnú kontrolu a členmi v Jasnej. Budeme tu mať rôzne stretnutia a dúfame, že tieto diskusie s vami budú pokračovať. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne pánovi doktorovi Rogu. A teraz dávam slovo na dve minúty spravodajcovi pánovi Palackasovi. Nech sa páči. Ďakujem účastníkom tejto panelovej diskusie a myslím, že veľmi dobre vyjadrili aktuálnu situáciu v Bielorusku. A rád by som požiadal, teda dal adresovú otázku na komisiu. Pokiaľ ide o sociálno-ekonomické a politické štúdie, teda v decembri prebehla eh, tiež eh, prebehol prieskum verejnej mienky a výsledky sú takéto 45 respondentov hm, teda 45% neverí prezidentovi, 21 áno. Pokiaľ ide o rating prezidenta Lukašenka, tak je to na úrovni 25% podpory voličov. Ďalej, pokiaľ je o podporu integrácii z EÚ, to sa znížilo zo 45% na 35% behom roka. A tí, ktorí sú za integráciu s Ruskom, to išlo hore z 35 na 41 Takže by som sa ešte vyjadril k týmto výsledkom a chcem sa opýtať, ako sa to potom vlastne bude prejavovať v septembrových e, voľbách. Ďalšia otázka. Vieme, že Rusko má v Bielorusku veľký vplyv. Ukrajina nie až tak veľmi, ale e, medzi Ukrajinou a Bieloruskom je tiež pomerne dobrý, alebo sú dobré vzťahy, aj Kiev tiež môže mať určité vplyvy. Ako teda komisia Eh, ako, aké má vzťahy voči predstaviteľom týchto krajín, teda eh, voči pánovi Janukovičovi, ale aj voči Rusku, teda vo svetle otázok Bieloruska. Ďakujem. Ďakujem pekne pánu, pánovi Palackasovi. Prosím spolu predsedu, a teda pán, pána Stanislavského. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Veľmi v krátkosti. Euronost e, sa na zhromaždení snažil prijať e, nejakú, nejaké uznesenie, ale nepodarilo sa vlastne dopracovať k takému textu, ktorý bol dostatočne náročný. A pokiaľ ide o to, čo hovoril pán doktor Vigant, e, pokiaľ ide o medzinárodné, medzinárodnú cestu, tam asi to nebude priechodné. Pokiaľ ide o Euronest a pracovnú skupinu v Bielorusku, tam som bol spolupredseda, vlastne plánoval sa to najprv na jeden rok, ale určite to potrvá aspoň do tých budúcich volieb. Zatiaľ výsledky nemáme. A to, čo prebehlo 21. novembra, tak vlastne e, minister zahraničných vecí Martinov sa e, rozhodol neprísť, a niektorí iní prijali pozvanie a pán Goodmines z Európskeho parlamentu sa stretol s predstaviteľmi. Ale okrem toho aj moldavských predstaviteľov sme v Euroneste kontaktovali. A v pracovnej skupine E, prebehla potom štúdia nielen ohľadne tej popisnej stránky Bieloruska, tak ako si to máme možnosť dnes vypočuť, ale išlo aj o hodnotenie chýb a deficitov e, v európskej politike, teda politiky EÚ voči Bielorusku. Ďalšia, ďalšie aktivity v rámci pracovnej skupiny Euronest e, sa budú konať v Baku a Euronest sa možno si, ale asi sa to nepodarí vyslať pozorovateľov na voľby v Bielorusku. Teda čo nám tam chýba? V podstate skúmame a analizujeme vnútornú situáciu, ale chýba nám geopolitický kontext. Bielorusko je vlastne medzi, medzi Ruskou, Ruskom, ktoré neuznalo de facto nezávislosť Bieloruska a medzi Európskou úniou, ktorá nemá dostatok politickej vôle na to, aby odpovedala na problémy Bieloruska jednoznačne. Takže potrebujeme sa skôr strategicky zamerať na toto a potrebujeme ešte teda ďalej na veci pracovať. Ďakujem. Predsedníctvo ďakuje pánu Sariu Volskému. Pán Kukan, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Veľmi priama otázka, ktorá sa týka veci, tá sa tu už spomínala viackrát. Ako vlastne správne nasmerovať pomoc EÚ smerom na, Bielorusko, aby sa tá pomoc dostala tým správnym inštitúciám a mimovládkam a tak ďalej. Európska únia má k dispozícii rôzne nástroje a jeden z nich bola, bol nástroj európskeho susedstva a partnerstva. Teraz prichádza nový nástroj na obdobie 2014 až 2020. Je to nástroj európskeho susedstva. Teda teda, aké sú skúsenosti s uplatňovaním tých predchádzajúcich nástrojov? Aké boli tie najnáročnejšie otázky? A čo by sme mali robiť s tým novým nástrojom, aby naozaj e, sa dostala tá pomoc tým kruhom v Bielorusku, ktoré sú veľmi potrebné tomu, aby sa dosiahli demokratické zmeny, na ktoré čakáme v tejto krajine. Pretože len udržateľná zmena je tá, ktorá, teda udržateľná môže byť len tá zmena, ktorá prichádza zvnútra krajiny. Ďakujem pekne pánovi Kukanovi. Nech sa páči, pani Gomez. Minúta. Ďakujem za slovo, pán predseda, a ďakujeme aj za všetky prezentácie, ktoré tu odozneli zo strany našich hostí. A skutočne je to hrozné, keď vidíme tú nekoherentnosť a nedostatok politickej vôle v pozadí tohoto všetkého. A to vlastne e, znamená ešte väčšiu zodpovednosť pre tento parlament, aby sme urobili niečo v záujme zmien. Treba tlačiť na európske inštitúcie a na vlády, aby robili to, čo treba. A mám otázku na pani Boso, či mi mohla povedať viac ohľadne tých odporúčaní, ktoré sa týkajú potreby zmien v postoji a správaní EÚ. A potom ešte by som poprosila ešte aj ostatných pána, e, účastníkov panelu, či by nám mohli povedať viac o tých aktívnych, o tých aktivitách v súvislosti s opozíciou v Bielorusku. Má význam vlastne posielať pozorovateľov na tie voľby, ktoré asi budú fraškou? Isté. Ten par- parlament musí vlastne rešpektovať odporúčania a samozrejme e, musí vlastne vyhodnocovať aj štúdie, ktoré <laughs> vlastne hodnotia situáciu, kde sa podporuje súčasný režim. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Kauhl. Ďakujem. Ja zdieľam eh, ten názor, že nie, máme málo informácií o vnútornej situácii eh, Bieloruska. A treba povedať, že Európa eh, sa správa veľmi pasívne a chceme, aby sa situácia zmenila v Bielorusku tak treba venovať pozornosť vláde, ale aj e, e, intelektuálnej obci musíme venovať pozornosť novinárom. Musíme skutočne osloviť aj tieto skupiny obyvateľstva, ktoré by mohli e, presadzovať demokraciu. Ehm, nesmieme sa obmedzovať eh, len na vládu. Ak hovoríme o spoločnosti, o zmene, eh, pokiaľ eh, vlastne nebudeme robiť nič iné ako to, čo sme robili doposiaľ, tak zachová sa tam status quo. Potrebujeme detailnú vnútornú analýzu Bieloruska. Musíme mať lepší prehľad o, o, tých, ktorí sú pri moci a musíme tou analýzou vlastne aj odhaliť e, tie slabé miesta. Uvedomujem si, že tam hyperinflácia a iné ekonomické problémy. Pán Ojgulent, máte slovo. Pani Ojgulent. Ďakujem pekne. Ja aspoň stručne chcem pripomenúť niekoľko uh, veci, o ktoré sa usiloval Európsky parlament, veci, ktoré sa snažili e, zmeniť situáciu v Bielorusku, e, vyvinúť tlak na e, Lukašenka. E, mali sme viacero uznesení prijatých v roku 2011. Bol jeden návrh, ktorý zatiaľ vlastne ani nebol implementovaný. A bola to výzva vytvoriť Bieloruské fórum. Mohol by to, to fórum by mohlo byť vytvorené tu v Európe. E, bola by to platforma pre opozíciu, občiansku spoločnosť Bieloruska a okrem toho e, by to mohlo pritiahnuť väčšiu mieru medzinárodnej e, komunity, teda nielen e, európskej. To by takéto, takáto platforma by mohla vyvinúť dostatočný tlak na bieloruský režim zvonku. Ešte jeden ďalší návrh. Chcem pripomenúť návrh EP. I, ide o hokejový šampionát v roku 2014. E, predseda Buzek o tom hovoril e, v maji e, ten, tento rok pán Peter Šťastný za Slovensko o tom hovoril a vieme, že aj v americkom kongrese sa už hovorí o tom hokejovom šampionáte. To by skutočne bola dobrá páka ktorou by sa dalo vplývať na režim v Bielorusku. Ďakujem pekne. Teraz pán Šulc. Jednu minútu na rozdiel od abstraktnej a akademickej analýzy pani Boseja, ja si nemyslím, že že doterajší postoj EÚ voči Bielorusku nebol dobrý, ale treba, e, treba zároveň konštantovať, že tá situácia v Bielorusku sa zhoršila, nie zlepšila, preto aj na januárovej rade ministrov sa bude hovoriť o Bielorusku, preto treba sprísniť e, sankcie. A ja nie som e, veľký obhajca sankcií, pretože zväčša nemajú dopad na tú mocenskú štruktúru, ale skôr na bežných obyvateľov. Ale v prípade Bieloruska je len veľmi málo firiem, ktoré sa nachádzajú v štátnych rukách. Ak hovoríme o štátnych rukách, tak je to vlastne, e, to je to vlastne zoskupenie okolo Lukašenka. E, e, E, pokiaľ sa siaha na takéto veci, tak e, vlastne e, okliešťujeme finančné možnosti Lukašenka. Chcem sa opýtať, aké sú úmysly skutočne pritlačiť v tej oblasti priemyselnej politiky, v tej, v tej oblasti ekonomických sankcií EÚ. Mám otázku na pani Mora E, ako to vyzerá e, s vyjednávaním s bieloruskou vládou ohľadom prípadného prepustenia alebo zlepšenia podmienok e, väzenia v Bielorusku. Ďakujem. Pán Galer, ja mám konkrétnu otázku adresovaný pani Mora. Ako ona ako vlastne ona rozvíja, dba o kontakty priamo v Bielorusku. Keby som bol ňou, ja by som využil každú jednu príležitosť na to, aby som vyzdvihol opozičné strany, umelcov, to znamená, ako by som vlastne vyzdvihol tých, ktorí sú mimo e, tej, tej, e, tej línie režimu a, a vlastne využíval každú príležitosť na to, aby sme vyjadrili podporu týmto ľuďom. E, takže či niečo konkrétne robíte v tejto oblasti? Ďalšia otázka. Už v minulosti sme podporovali rozhlasové vysielanie. Uh, Eh, alebo rozšírenie eh, vysielania rozhlasového eh, v, v bieloruskom jazyku. Vieme, že sú problémy s dostupnosťou internetového spojenia, možno rozhlasové vysielanie by sa dokázalo presadiť skôr. Pýtam sa teda, či by sme nemohli e, toto viac využiť. Napríklad e, zo západné, volá, kedy zo západného Nemecka sa vlastne vysielalo, e, vysielalo do NDR, poukazovalo sa na to, kto bol uväznený, ako sú potierané práva ľudské práva. A jednoducho toto vyvolávalo v tom NDR e, takú, takú atmosféru tlaku alebo aj strachu e, na strane tých, ktorí vlastne tých ľudí uvazňovali alebo konali proti ním. Uvažuje sa o takom niečom v prípade Bieloruska? Ďakujem. Pán Mikalsky, máte slovo. Ďakujem bardzo. E, ja chciałbym povedať o situácii. Ďakujem pekne. Ja chcem pripomenúť, e, pripomenúť jeden prípad, ktorý žiada okamžitý zásah. Včera v, poli, v polskej tlači sa hovorili o tom, že niektorí politickí väzni e, v Bielorusku sa dobrovoľne, e, sa, si dobrovoľne, sa dobrovoľne poškodzujú, a, a, že sa tam vlastne robia také veci ako znásilnenia vo väzniciach a tak ďalej. Myslím si, že Európa sa e, stavia veľmi kompromisne voči e, Lukašenkovu, voči Lukašenkovi a e, skutočne problematické je, ako, akú cestu e, voliť pri komunikácii s Bieloruskom. Zatiaľ používame politiku cukra a biča, ale neprináša ovocie. Mali by sme hľadať efektívnejšiu politiku. Samozrejme, to si musíme prediskutovať. Ja apelujem na vás, aby ste aby ste robili niečo s tým, čo sa deje v bieloruských väzniciach. Veď tí uväznení e, e sú ohrození na živete. Jeden e, z uväznených, pán Baldarenko, e, povedal, že on sa obáva o svoj život. A e, myslím si, že treba konať v tejto veci. Ďakujem, pán Migalsky. Ďakujem pekne. Ja mám jednu poznámku, jednu vec, ktorú chcem veľmi explicitne konštatovať a mám jednu námietku. Začnem pripomienkou v prípade nedemokratických režimov. V prípade E, e, potierania opozič- e, aktivít opozičníkov. Musíme skutočne nejakým spôsobom dosiahnuť to, aby tie naše apely boli vypočuté a to sa nám nedarí. Niekto, nejaký predrečník, povedal, že litovské a poľské orgány poskytli informácie o Alexovi Bilevskom to, tieto informácie e, e, e, poskytnúť s týmito informáciami narávala prokuratúra a v Polsku boli veľmi kritizované tieto kroky spomínaných e, justičných orgánov a boli dotknuté osoby brané za zodpovednosť. Pani veľvyslankyňa, máte nejaké signály týkajúce sa toho, že voľby v septembri by mohli byť demokratickejšie, nie úplne demokratické, ale demokratickejšie. E, máte nejaké signály o tom, že by sa inak povedzme spočítavali hlasy a tak ďalej. A mám jednu výzvu alebo námietku smerom na radu. Potrebujeme nejaké razantnejšie, explicitnejšie závery závery rady e, vo vzťahu k e, Bielorusku. Pán Lambsdorff, e, ja chcem sa zaoberať jednou dôležitou témou týkajúce sa účinku na verejnú mienku. Zdá sa, že sankcia, sankcie nezaberú, ale nejaké, nejaké problémy týkajúce sa hokejového šampionátu, to by skutočne bol silný, silný krok. To by, to by, to by zasiahlo Lukašenka. Hokejový šampionát telefonát je plánovaný na rok 2014. Samozrejme, ťažko sa veci menia, pokiaľ je na to málo času, ale do 2014 máme veľa času. Medzinárodné hokejové združenie je samozrejme nezávislé od EÚ, nemôžeme ich ovplyvňovať, ale za pokus to stojí. Za pokus stojí urobiť niečo s, tými hokej, s tým hokejovým šampionátom. To mi otriaslo Lukašenkom a inak vám chcem zaželať všetko dobré v novom roku. Ďakujem pekne. A teraz udelíme slovo. A Pani Zekle, ďakujem pekne. E, chcem sa poďakovať za všetky informácie aj za veľmi zaujímavú diskusiu. Ja e, sa chcem e, a ja e, chcela by som sa vás opýtať niečo v súvislosti so správou, na ktorej, pra, e, na ktorej sa pracuje. E, podarí sa európskymi sankciami zasiahnuť priamo do srdca Lukašenka a pritom nestiažiť situáciu pre občiansku spoločnosť. Doposiaľ sa to veľmi nedarilo. Ako funguje spolupráca medzi komisiou a e, Európskou e, diplomatickou služou, službou e, v súvislosti s identifikáciou a zmrazovaním aktív bieloruských subjektov v októbri 2011 bol čierny zoznam rozšírený. Efektívne sa uplatňuje zákaz vstupu na územie EÚ a ďalej, čo sa týka kontaktu s Bieloruskom, nemali by sme úplne e, prerušiť kontakty s Bieloruskom, aké vidíte možnosti e, akú máte prioritu v oblasti demokrati- budovania demokracie alebo skôr tie kontakty v oblasti posilňovania ekonomickej spolupráce. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Vigel. No, čas nám beží, ale Temer už všetok čas vypršal, takže teraz dávam slovo e, panelistom, aby sa vyjadrili e, a bude im udelené slovo v rovnakom poradí ako na začiatku e, pán Vigant. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, všetci sa zhodneme v jednom bode, že chceme, aby sa bieloruská situácia podstatne zmenila či je to neúspech zahraničnej politiky EÚ Niektoré e, údaje o tom hovoria alebo to naznačujú. Myslím si, že nie je tu nejaká priama zodpovednosť, ktorá e, spočíva na pleciach niekoho iného, ako sú orgány Bieloruska samotné. V situácii, kedy nielen, že v e, strednej a východnej Európe, a ja som rád, že môžem dodať, že aj v Ruskej federácii ľudia bojujú za demokraciu a slobodu v Severnej Afrike to tak je. A v Bielorusku nie sú možné ani tiché protesty. Viacerí z vás ste poukázali na potrebu strategického prístupu a na geostrategické princípy. Samozrejme, nie sme slepí. Hospodárska integrácia prostredníctvom Eurózijskej únie, tu sa tie mena menia, ale spolupráca medzi Ruskom, Bieloruskom a Kazachstanom a tiež akvizície kľúčových aktív v bieloruskom hospodárstve ruskými spoločnosťami. Ruský vplyv je značne posilnený. Môžeme použiť rovnaké nástroje? Nie. Vieme presne, aké sú nástroje európskej zahraničnej politiky. My nie sme vlastníkmi štátnych spoločností, ktoré by mali e, prebrať kľúčové aktivity. Tiež nemáme milióny pre jednotlivé krajiny v našom susedstve. Môžeme budovať len na ašpiráciách ľudí, na spoločnosť, kde budú mať svoje práva a situáciu podobnú ako vo väčšine susedných krajín. Uvedomujeme si ťažkosti multilaterálnych kontaktov eh, s krajinami východného partnerstva a pán Sariuš Volsky hovoril o problémoch Euronestu. Máme máme informácie zo samitu o východnom partnerstve vo Varšave a bohužiaľ Práve teraz sa snažíme finalizovať rokovania. Um, a skoro všetci naši východní partneri nesúhlasia s ocekom, ktorý bol kritický a, a týkal sa situácie v Bielorusku. Solidarita so susedmi, spoločná história, ale predovšetkým hospodárske záujmy prevažujú toto bol e, kľúčový moment a preto sme sa rozhodli pre výlučne európske vyhlásenie. Je to ale fakt reálneho života, musíme sa s tým zmieriť. Takýto je, takáto je situácia v našom východnom partnerstve. Potrebujeme, a to potvrdila aj rada, aj e, predseda Rompoy a Barroso, že ak chceme byť zaangažovaní s Bieloruskom, potrebujeme partnerstvo a chceme diskutovať o najlepších postupoch e, reforiem v politickej aj hospodárskej oblasti. Otázka, či by sme nemali vytvoriť Bieloruské fórum. Samozrejme, že sme pripravení konkrétnejšie diskutovať o tejto otázke nadväzne na vaše uznesenie. Ob wir nicht äh, bei dem Thema Eishockey aktiver sein sollten. Padla tu aj otázka týkajúca sa toho, či by sme nemali byť trošku aktívnejšie. E, človek nemusí hrať hokej alebo byť fan, fanúšikom hokeja aby si e, uvedomil, že skutočne e, e, zatrasenie týmto hokejovým šampionátom by malo veľký dopad. Sú členské štáty, ktoré sú za takúto líniu, sú členské štáty, ktorí tvrdia, že neslobodno šport a politiku previazať, ale faktom zostáva to, že Medzinárodná hokejová federácia uvažuje o e, tejto veci a zohľadňuje aj e, situáciu e, bieloruského ľudu. Samozrejme, ešte nejaký čas nám zostáva, ale ako ste aj spomínali, aj USA sa do tejto veci opiera. Pán Galer hovoril o, o tom, či sa dopytoval na situáciu E, situáciu vo väzniciach. Máme už, e, čier, e, máme už skutočne čierny zoznam a máme veci spísané. Je, máme aj zoznam o, o tom, aká osoba, akým spôsobom alebo z akého dôvodu, za akú inštitúciu je vystavená zákazu vstupu na územie a takisto máme aj podchytené e, aktíva. E, pán Šulc e, sa dopytoval na to, či by sme nemohli urobiť čosi viac. Našim úmyslom je vždy uplatňovať veľmi cielené, adresné opatrenia a to sa teda aj týka krokom voči občanom. No a E, takisto e, sa snažíme e, cielené opatrenia na, na, na subjekty, ktoré sú previazané na režim. No a snažíme sa skutočne snažíme sa postupovať s týmito ekonomickými sankciami veľmi cieľene. No a ešte jeden bod.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 práca kolegov priamo v teréne v Bielorusku je veľmi ťažká. Chcem sa poďakovať celému týmu a všetkým e, e, veľvyslanectvám, ktorí pôsobia v Bielorusku. Skutočne treba si uvedomiť, že veľmi ťažko e, sa tam rozvíjajú slobodné diplomatické aktivity. Napriek tomu rozšíriť diplomatické zbory o ďalších 135 ľudí. No a čo sa týka identifikácie tých aktív, e, to je dosť štandardný postup, či ide o Sýriu, Burmu, či Líbiu alebo Bielorusko, e, tak e, na to existuje mechanizmus. Každý členský štát používa svoj svoj e, kompetentný orgán a systém, aby, e, aby teda prostredníctvom e, finančného systému sa dostal ku kontám, majetku a tak ďalej. A to, aby sa potom zmrazilo. Ďalej tu bola otázka, či možno rozšíriť ten čierny zoznam. Áno, bol rozšírený, ale musíme si uvedomiť, že nemá zmysel, aby tam boli tisícky preto treba veľmi starostlivo zvážiť, e, kto e, bude vložený do zoznamu. E, musíme na jednej strane vraziť politickú líniu, ale musíme takisto aj mať na zreteli ekonomickú liberalizáciu. Čiže my si uvedomujeme, že tá, aj tá ekonomická stránka veci je veľmi dôležitá. Grazie, Ďakujem, pán Vigand. A Teraz e, pani Mori. Začnem prvom, od, prvou otázkou o percente podpory pre užšie vzťahy medzi EÚ alebo o užších vzťahoch s Ruskom. Toto percento sa zmenilo v posledných troch či štyroch mesiacoch od posledného prieskumu, ktorý príslušný inštitút urobil na jeseň. A na to sú objektívne dôvody. Spomenula som ich. Nevyučovať eh, ten odliv e, pracovnej sily do Ruska a užšie vzťahy s Ruskom e, sú reálnou skutočnosťou. Sú tu spoločnosti, napríklad letecké spoločnosti, je tam menej pasažierov, menej klientov smerom na západ a viac ruských klientov. Ich, e, využíva ich služby Spomínali ste aj prezidenta Lukašenka a náraz popularity. E, naposledy to bolo 22%, to bol najnižší stupeň a teraz je 25%. Ale je to veľký skok z 50 až 60 ale to zníženie popularity sa neodzrkadľuje v zvýšení popularity opozície alebo opozičných lídrov. Je to len protest proti situácie, situácii, ktorú Bielorusi cítia doma v súvislosti aj s hospodárskou krízou. Ako Európska únia pomáha? Existujú koordinačné stretnutia darcov e, so všetkými aktérmi, členskými krajinami, mimovládkami a tiež konzultácie s mimovládnymi organizáciami, ktoré prebiehajú, zvlášť sú tam zaangažované organizácie pre ľudské práva v Bielorusku, ktoré sú cieľom pomoci. um, volebné pozorovacie misie. Myslím si, že toto pravidlo neplatí len v Bielorusku, ale e, pre akúkoľvek inú krajinu s podobným postojom k voľbám preferencie sú žiadni pozorovatelia, žiadni novinári, nič a voľby e, nenarušené. Ale myslím si, že tento prístup nemôžem podporiť. Nemôžem podporiť e, tvrdenie, že nemá zmysel posielať takéto misie. Bielorusko pozýv, pozývalo pozorovateľov ODHR a žiadna krajina neodmietla pozvať pozorovateľov a princípom je pozvanka krajiny. Niektoré krajiny sa rozhodnú, že nevyšľú takúto pozvanku časť opozície si myslí, že by tu nemala byť účasť na týchto voľbách, e, pretože ten proces nie je férový. Časť si myslí, niečo iné, ale toto je spôsob, ako dosiahnuť e, ľudí, ako ich ovplyvniť, pretože vo volebnej kampanii e, sa vytvára príležitosť na takýto vplyv. Otázka ohľadom toho, či sú signály, že voľby v roku 2012 by mohli byť demokratickejšie. Myslím si, že vždy by to mali byť očakávania a obdobie popoludní 19. decembra 2010 tu bolo zlepšenie. Pozorovatelia konštatovali, menej zástupcov politických strán v Bielorusku ich počty boli nižšie, ako by sa žiadalo. Ale je ťažké odpovedať na túto otázku. K politickým väzňom alarmujúce signály o podmienkach ich uväznenia Európsky vedúci predstavitelia misií majú právo navštíviť niektorých z nich mm, tam, kde sú vážne obavy o ich zdravie a signály o ich prepustení po 1. októbri boli Lukašenko niekoľkokrát povedal, že ak to Európska únia bude chcieť, tak ich môže prepustiť. Problém je v tom, že na ich prepustenie je potrebná požiadavka milosť. a túto právomoc má prezident Lukašenko. Mohol ukázať veľkorysosť a e, oslobodiť tých zostávajúcich alebo prepustiť. Žil bez mikrofónu. Poprosíme mikrofón. Mikrofón. Snažíme sa z času na čas stretnúť s predstaviteľmi opozície, ale snažíme sa stretnúť s čo najväčším počtom z nich, nie s jednotlivými, Eh, predstaviteľmi, čiže v tomto by som radšej už nepokračovala v tejto otázke. V poriadku. Ďalší rečník. Politické odporúčania, budem veľmi stručná. Najskôr k občianskej spoločnosti Myslím si, že to je spojené s tým, čo bolo povedané. Mladí ľudia, ktorí sú v veľmi malých mimovládnych organizáciách, nie sú to nevyhnutne protestné alebo opozičné mimovládky, ale oni chcú zmeniť spoločnosť. A mnohé z týchto mimovládiek vyjadrili obavy, že nevedia o programoch, nie sú konzultovaní a veľmi často skonzultujú sa iba niektoré občianske skupiny. Nie je to zlé, nie je zlé konzultovať opozíciu, ale sú aj iné e, subjekty. A z toho, čo som pochopila z môjho prieskumu, vyplýva, že veľa organizácií má pocit, že sú nekonzultované, že sú to vždy tí istí, ktorí e, radia komisii, že to rovnaká skupina, malá skupina ľudí a tu spočúvam, že možno by sa to dalo rozšíriť. Po druhé, k sankciám, k zacieleným sankciám proti hospodárskym elitám. Tu by bolo užitočné, keby tu boli projekty ako napríklad nadácia e, Konrada Adenauera, aby sme pochopili, ako systém e, funguje, aké sú pro- a antieurópske skupiny, aká je bezpečnostná situácia, úradníkov bieloruskej vlády. Kto sú títo ľudia? Koho môžeme podporiť? aby e, sa proeurópsky vplyv posilniť. Veľmi malé znalosti ohľadom toho, ako funguje vnútorný systém, kto je zodpovedný. A tento prieskum by bol užitočný a k cieľom aj v regionálnej spolupráce. Zdá sa, že tu nie je jasnosť, ktoré projekty sú zastavené v bieloruskej vláde na regionálnej úrovni, ktoré nie. Hovorila som s vonkajšou službou, službou EÚ pre vonkajšiu činnosť. Nie sú tam obmedzenia, regionálne projekty pokračujú. A potom so sektormi som sa rozprávala, teda s ich predstaviteľmi a ľudia hovoria o zastavených projektoch. Takže zdá sa, že to nie je celkom jasné a jasný signál pre bieloruskú vládu. Ďakujem. Ďakujem. E, záverečný komentár bude mať pán Potasievič, šéf delegácie pre vzťahy s Bieloruskom. Môže byť trošku ťažké to e, analyzovať celú diskusiu. Pokúsim sa to zhrnúť do dvoch bodov. Poprvé, e, chcem vyzvihnúť a podporiť tú výzvu pána e, Migalského smerom na e, e, pani veľvyslankyňu, aby skutočne sa veľmi a aktualizovane skontrolovali podmienky e, uväznených, predovšetkým pána Bandarenka. Ak skutočne je e, e, ohrozený na živote z hľadiska zdravotného stavu a predovšetkým podmienok, v ktorých sa nachádza vo väzení, tak treba o tom vedieť a prijať opatrenia. Prosím, o to, aby e, váš e, tím e, z Európskej diplomatickej služby, aby sa tomu venovali. Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom za aktívnu účasť a e, podielali sa nielen členovia delegácie, čo vysiela veľmi silný signál zástupcom e, e, bieloruského veľvys- alebo veľvyslanectva v Bielorusku a signál potvrdzujú to, že leží nám na srdci situácia v Bielorusku Bielorusku e, e, osudy e, tých, ktorí bojujú za ľudské práva v Bielorusku. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem všetkým kolegom. Ďakujem spravodajkni. Ďalšie zasadnutie 23. januára o 3. popoludní a ešte raz všetko dobre v novom